Okay, colleagues, we are, uh, we are ready for another. Kolegovia, kolegyne, sme pripravení na ďalšie kolo vypočutí. Prvý bod dnešného programu je prijatie tohto programu. Ak nie sú pripomienky, tak môžeme túto agendu prijať bez nejakých zmien. Ďakujem. Oznámenia. Tlmočenie je disponibilné 19 jazykoch. A toto e, zasadnutie je webstreamované, bude na internete vysielané. Je to na stránke webovej Europarlamentu, EP website na Europar a v kontexte tohto bezpapierového dokumentu sú všetky dokumenty k dispozícii iba v elektronickej podobe. Tretia vec, zápisnica, schválenie zápisnice z zasadnutia výboru M z 10. 11. oktobera a 17. a 20. oktobra 2016 sú disponibilné takisto online. Ak nie sú pripomienky, zápisnica sa takto môže schváliť. Ďakujem. A teraz hneď prejdem vlastne k samotnému vypočutiu pána Karla Falkenberga, bývalého generálneho riaditeľa DG Env, Európska komisia. Ja sa mu chcem poďakovať za to, že prijal naše pozvanie. Pán Karl Falkenberg bol prizvaný, aby nás informoval o európskej legislatíve o emisiách, ako aj o procese prípravy a implementácie európskych štandardov kvality vzduchu, predovšetkým pokiaľ ide o prepojenia medzi s nečistením vzduchu a emisiami z automobilového sektora v Európskej únie. Všetci kolegovia dostali e-mailom odpovede na predbežný zoznam písel, písomných, písomných otázok, ktoré boli položené pánovi Falkenbergovi. Vyjajte ich všetky v zložke dnešného zasadnutia. Máme 1 hodinu a 40 minút na diskusiu a teraz zostane slovo pán Falkenberg. Najprv, aby nás teda úvodne informoval o tejto problematike. Máte 10, máte 10 minút, nech sa páči. Pán Falkenberg, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Poslanci, vážení poslanci výboru EMIS, ďakujem pekne za túto príležitosť objasniť moju úlohu a úlohu generálneho riaditeľa pre životné prostredie na Európskej komisii. Môj čas ako generálny riaditeľ sa vlastne prelínalo s časom pána Potočníka ktorom si už počuli. A začal som vtedy, keď tam sme mali komisára Stavrosa Dimasa. Prvý rok sme sa sústredili hlavne na otázku klimatických zmien a skončilo to vlastne s komisárom Carmenom Velom v roku 2015. Nechcem teraz zaberať veľmi času týmito úvodnými slovami, ale skôr pokážem na hodnotenie politické Janeša Potočníka, Spolupracovali sme ruka v ruke a hľadali sme lepšie podmienky pre zlepšenie kvality vzduchu, aby sme vyriešili niektoré otázky, ktoré sa týkajú lepšej implementácie kľúčových prvkov legislatívy Európskej únie v oblasti životného prostredia. Implementácia začína s, legi- s takou kvalitou a jasnosťou legislatívy samotnej. Toto je výzva pre komisiu, ale aj pre dvoch legislátorov, okrem iného parlamentu a rady. Po druhé, vyžaduje si to jasné pochopenie, ako spoločná legislatíva, ktorá zavezuje všetky európske členské štáty v prospech 500, občan, 500 miliónov občanov, ako sa táto teda implementuje a zo strany koho. Princíp subsidiarity je rozumným, ale pre 28 členských štátov a ich úradov, pokiaľ ide o implementáciu rovnakej miere tú legislatívu, to si vyžaduje spoločné, respektíve spoločne zosúladené pravidlá. V oblasti životného prostredia občania častokrát nemajú možnosť iba sa teda obrátiť na Európsku komisiu, pokiaľ ide poukázanie nedostatkov zo strany týkajúce sa implementácie zo strany členských štátov. Životné prostredie je oblasťou, kde máme najväčšie množstvo vlastne odvolávok a dovolávania sa na Európsky súdny dvor zo strany komisie proti členským štátom, všetkým to bolo vždy spúšťané zo strany alebo na základe sťažnosti občanov. Návrhy na posunie implementácie prostredníctvom lepšej inšpekcie a monitoringu boli rozvinuté spolu s lepším prístupom občanov na národné súdy, ale nie je to všetko ešte na 100%. Otázka, ktorej sa venujeme v súčasnosti, sa týka práve týchto otázok. Ja som ja si uvedomujem, ako aj ostatní hráči, tie rozdiele medzi nejakými laboratórnymi testami a skutočnými emisiami bolo, boli mi ponúknuté tri druhy vysvetlení. Po prvé, emisie jednotlivých vozidiel závislia od prístupu šoférov až do 30 spotreby paliva a s tým súvisí aj znečistenie, sa to sa dá všetko vysvetliť v kontexte ekošoferovania. Po druhé, po, pri laboratórnych podmienkach, ako to je ukotvené v rámci testov NEDC, ďalšia optimalizácia emisí v kontrolovanom prostredí sa dala dosiahnuť. Po tretie, efekty niektoré dokázali vysvetliť, prečo niektoré autá môžu mať lep, čistejšiu prevádzku, ale stále väčšie množstvo vozidiel vlastne vysvetľuje aj e, to, že tá situácia nie je dobrá, pretože sa autušie zhoršuje vo veľkých mestách. Pre mňa nedostatok zlepšenia v oblasti NOx a malých partikúl e, vo vzduchu v európskom životnom prostredí a vo vzduchu ma znepokojujú a preto vlastne ja a moji kolegovia sme sa tejto problematike pravidelne venovali. Sektor dopravy prispieva s veľkou tretinou k tomuto znečisťovaniu a ďalšia tretina vlastne prichádza z spalovacích systémov v domácnostiach a konglomerátu priemyslu, životného e, polnohospodárstva, importovaného znečistenia. E, kvalita vzduchu v životnom prostredí, respektíve nie nedostatok, je hlavnou príčinou predčasného úmrtia v Európe. Takže od samého začiatku DGN tlačilo na prísnejšie emisné limity pre auta a efektívne kontroly, pokiaľ ide o reálne emisie, pokiaľ ide o dízlové motory, to konkrétne pokiaľ ide o tieto. Uvedomujeme si, že vyhlásenie CARS 2020 a zacielenie na to, aby sa ten kalendár v tejto oblasti implementoval, tlačili sme na to, aby sa pretlačili RDE, testy a kontroly, ktoré vychádzajú vlastne z tých prenosných e, systémov merania emisí. KR 2020 stanovil harmonogram, kde sa vlastne zosúladili nové RDE testy, pokiaľ ide o implementáciu tej e, normy Euro 6. To stýk od septembra 2014. Mali sme mať takto návrh predložený už koncom roku 2013 na to, aby sa táto lehota vôbec mohla v rámci normálnych administratívnych procedúr zvládnuť. Technická práca vlastne trvala oveľa dlhšie a vysvetľuje vlastne aj mieru naliehavosti v mojom liste, ktorý som zaslal na DG Kalecha. Tento, táto naliehavosť bola posilnená ešte aj zo strany štúdie ICCT, ktorá pokázala na to, že sú tu ešte veľké problémy, pokiaľ ide o to, že či sa dajú zasiahnuť nejaké lepšie, dosiahnuť nejaké lep, zlepšenia prostredníctvom aut kategórie Euro 6. Ak by to aj technicky bolo možné v rámci tohto implementačného aktu, tie otázky, ktoré tu vyvstávajú ohľadne interpretácie implementačného aktu, či tieto môžu vlastne vyargumentovať 20-násobné prevýšenie tej právnej normy, ktorú tu máme. Členské štáty a ich kompetentné orgány mali využívať opatrenia dohľadu nad trhom a vlastne spochybniť takúto, takéto eh, argumentácie, pokiaľ ide o tieto veľké rozdiely, ktoré tu vidíme. Dúfam, že všetci aktéry od členských štátov až po európske inštitúcie skutočne vyvodia patričné závery, pokiaľ ide o tento škandál dízlových motorov pre budúcu pre budúce obdobie. Môj vlastný záver je, že legislatíva ako taká nestačí. Musíme mať silnejšie nezávislé monitorovanie, aby mohla tá legislatíva byť efektívne implementovaná. Potrebujeme včasné koordinované kroky, keď sú nedostatky, pokiaľ implementáciu, ktoré sa zistili. Ďakujem pekne za vašu pozornosť a teším sa na vaše otázky. Ďakujeme pekne, pán Falkenberg. Začneme teda s prvým kolom otázok a začneme so spravodajcami. Potom dostanú predstavitelia za každú politickú skupinu slovo a každý tu máme slot na 5 minút. Takže začneme s pánom Gerbrandym. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, pán Falkenberg, je dobré, že vás vidíme opäť v Európskom parlamente. Moja otázka sa týka následovného. Keď sa pozrieme na väčšinu tých oznámení, ktoré poskytuje komisia, ohľadne, či už teda ide o písomné vyjadrenia alebo ďalšie vyjadrenia, tak to je dosť koherentné, vlastne to je vždy to isté. A zároveň si uvedomujeme, že už celé roky, skutočne celé roky, niektoré časti komisie vlastne bojovali v tejto oblasti a máme tu určité zlepšenia. Mali sme tu listy napríklad, ktoré boli zaslané kolegovi Sespovi alebo list pána komisára Tomočník, Potočníka pre, pánovi, pre pána Tadžányho, takže mohli by ste povedať možno niečo viac, čo sa vlastne dialo na komisii interne, a čo sme z toho poznali, pretože videli sme tu interné výmeny listov medzi DG Enterprise, Klima, Environment v rámci v rámci ERC, a to už od roku 2008, kde tu boli silné podozrenia toho, že tu boli takéto klamlivé zariadenia a ťažko sa rozlišuje medzi vlastne cycle beatingom a týmito klamlivými zariadeniami. Možno, že lepšie vysvetlíte vy, že čo sa tu vlastne dialo a na akej úrovni sa to dialo. Vaša otázka vlastne sa týka obdobia pred mojim príchodom ako generálnym riaditeľom, pretože vlastne v rámci prípravy na toto vypočutie bolo veľmi jasné pre veľa kolegov v rámci DG Environment, že tu bol nejaký problém medzi tými testami v laboratóriách a skutočný, skutočnou vlastne prevádzkou na ceste. Týka sa to normy Euro 5 a Vlastne sa to týka toho obdobia už od roku 2005. Takže ja si myslím, čo čo nebolo dostatočne jasné v rámci týchto ohľadov bola miera, do akej tieto rozdiely tu boli. A ako som vlastne bol uviedol aj v úvodných slovách, tak sú tu vysvetlenia, prečo by sa to bolo mohlo vlastne stať. Auto bude emitovať odlišným spôsobom množstvo emisí, v závislosti od toho, akým spôsobom sa to auto využíva. To neznamená, že vlastne tá situácia by sa dala docieliť taká, že každé auto bude v každej situácii emitovať rovnaké množstvo emisí, takže takéto divergencie sú normou. A spomenul som, že až na úroveň 30% sa dá vysvetliť vlastne takýmto istým spôsobom, takým ekologickým šoferovaním, to znamená akcelerátor slačíte jemnejšie, správate sa ohľadúplnejšie a rozumnejšie ako šofer, potom sme v rámci DG Environment začali e, so štúdiou spolu s IERC, spoločným výskumným centrom, testovacím centrom a pozreli sme sa na to, že odkiaľ vlastne tieto rozdiely pochádzajú, aby sme to lepšie pochopili. Myslím si, že ENF vlastne od samého začiatku to preskúmával, pretože my sme si uvedomili, že vlastne, na, vlastne kvalita vzduchu, za ktorú sme my boli zodpovední, sa nezlepšovala v našich mestách, tak sme vyžiadali si vytvorenie takéto štúdie. Táto štúdia poukázala bližšie na to, že tu boli určité rozdiely a tieto rozdiely sa ťažko dali vysvetliť. Ale ja sám v rámci tohto celého obdobia som sa nikdy nezamýšľal nad to skutočnosťou, že by tu možno mohli byť aj nejaké nelegálne praktiky. Ja som to vždy vnímal tak, že tá najlepšia analogia, ktorá sa dá nájsť, je vlastne možno tá fiškálna legislatíva je tu vždy pokušenie určitej fiskálnej optimalizácie a teda tie podniky a individuá, ktoré jednotlivci, ktorí musia brať do úvahy fiskálne ohľady, sú ochotní urobiť všetko preto na to, aby vlastne znížili náklady. A to z viacerých ohľadov je to, ako som vnímal aj ja, to, ako tá legislatíva fungovala. To znamená, z legálneho hľadiska to bolo čisté, ale z morálneho hľadiska nehovorí tázajúci sa. Takže z morálneho hľadiska to je taká morálna povinnosť, keď hovoríme o vymožiteľnosti práva alebo predpisov. Ja som si nemyslel, že by sme tu mali takéto legálne problémy alebo ne, problémy s nelegálnosťou. A náš problém od samého začiatku bol vlastne ten, je to, že sme museli od samého začiatku objasniť, urobiť všetko preto v prospech objasnenia predtým, než 5 minút uplynie, muselo to byť skutočne frustrujúce, to, čo ste mm, zažívali na DG Envy, pretože vy ste to chceli zlepšiť a nejako sa to nedarilo. IRC vlastne už v roku 2011 prišla k tomu, že vlastne tie a, systémy mobilné mm, mohli fungovať, ale stále ešte dva roky potom sa hľadali alternatívy, čo možno mohol byť ako určitý spôsob spomalenia tohto procesu. Takže mali ste možnosť na niekedy pocit, že tu boli určité sily, napríklad zlý stav priemysel, priemyslu automobilového, že by si títo boli mysleli, že hospodárske otázky sú veľa dôležitejšie ako vlastne kvalita a dopady na kvalitu vzduchu a vlastne aj tie právne prekážky a obmedzenia, ktoré sme tu boli stanovili. Vlastne išlo o obdobie, kde tu boli viaceré hospodárske obavy. Myslím si, že to s tým súvisí a viacerí poslanci tu v parlamente si istotne spomínajú, že keď sme hovorili o tom návrhu legislatívy, ktorý som sa čistého vzduchu, tak som musel robiť veľa práce, presvedčovať o tom vlastne, že to je skutočne kľúčová otázka, ktorá si zaslúži takúto pozornosť. A to aj v ťažkých hospodárskych časoch. Takže áno, bola tu určitá miera frustrácie, ale zároveň na druhej strane sme videli určité konkrétne opatrenia, ktoré boli prijaté. Oznámenie CAR 2020, Auto 2020 nám ponúklo akčný plán a ja som skutočne urobil veľa práce v tom ohľade, aby som implementáciu tohto pracovného plánu pretavil do situácie implementácie. Bohužiaľ, Nepodarilo sa nám to. Mali sme tu mať tieto testy RDE, ktoré by boli bývali fungovali v spolupráci s tou normou Euro 6, a to už v septembrí roku 2014, ale bohužiaľ išli sme s tým až do obdobia roku 2015, ale opakovane som pripomínal a poukazoval na to spolu s pánom komisárom Podočníkom, ostatných kolegov na komisie, že potrebujeme zrýchliť tento proces a že išlo tu skutočne o rastúci problém. Ďakujem veľmi pekne, takže snažíme sa dodržať tých našich 5 minút. Ďalší spravodajca ešte zatiaľ neprišiel, takže dostane slovo pán Gizeke. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne, pán Falkenberg, za to, že ste prišli medzi nás, že budete reagovať na naše otázky. Náš pravodajca je ešte vo vzduchu, ale keď príde, tak sa budeme môcť venovať jeho otázkam. Každé druhé auto v Európe je vlastne dízlové. To viete, pán Falkenberg, v Spojených štátoch amerických vlastne tá situácia je úplne iná. Dízlové vozidla tam prezentujú iba 3% všetkých vozidiel, ktoré sa predávajú. Ako vlastne si vysvetľujete tento rozdiel? Ich denke, ich denke, dass das viel damit Myslím si, že to súvisí s tým, že v Európe sme zodpovednejšie pristúpili k otázke zmeny klimatických podmienok. Dízlový motor vlastne platil alebo bol považovaný ako účinnejší systém, ktorý e, vypúšťa e, menej CO2 do atmosféry a myslím si, že aj sme tu mali aj daňové stimuly, ktoré vlastne viedli neposlednom rade k tomu, že v posledných 25 až 30 rokoch tá európsky, ten európsky vozový park sa uberal cestou k dízlovým motorom. Myslím si, že to veľmi súvisí s tým, že sme sa snažili reagovať na tie klimatické problémy a že sme možno mali venovať väčšiu pozornosť aj tomu, že vlastne vo vzduchu, ktorý každý z nás musí vdýchať, vdýchnuť a vydýchnuť v našich mestách, že vlastne emisie dízlových motorov, že tu je dusík a určité čiastočky, a že jednoducho musíme počítať s tým, že to prináša zo sebou aj určité negatíva. Ja zdieľam vaše hodnotenie. Myslím si, že pre politiku európsku životného prostredia. Vlastne celé roky sme sa sústredili iba na znižovanie CO2, možno na dusičnany sme sa nesústredili až tak. Myslím, že automobilový priemysel sa vlastne začal sústrediť aj na toto a CO2 sa vlastne na to takisto sústredil a to sa dá s dieslovými motormi dosiahnuť lepšie, ale vlastne našou politikou európskou pre životné prostredie sme vlastne takúto aféru ten fiskálny aspekt z toho výjmem, ale sme zodpovední sa do našou európskou politikou za túto situáciu, ktorú tu máme? Neviem, že či vlastne takýmto spôsobom sme zodpovední, alebo či treba hovoriť o zodpovednosti. Ja si myslím, že že by sme možno dôraznejšie mohli e, trvať na tom, že tá dizlavá mobilita prináša aj veľké nevýhody Spomeňme si na e, oznámenie KAR 2020, tak ten celkom jasne vidno akčný program, že tieto negatívne e, e, emisie jemné čiastočky a NOx naznačujú, že musíme zvládať inak diesel. Myslím si, že sa nedá povedať, že sme za jednu technológiu jasne a proti inej zase e, jasne. Ale je tomu tak, že, že na verejnosti vo vnímaní aj pri daňových úľavách, ktoré v členských krajinách sa poskytli, že tu boli celkom e, konkrétne stimuly, napríklad osobitne e, mať sklon ku kupovaniu dízlov. A teraz sme v situácii, kde sa bude meniť mobilita. My vo výbore, tu vo výbore pred 14 e, dňami bol pán Lís z Dolného Saska ako minister e, hospodárstva. Bola tu e, štúdia v tejto krajine, aby sa od roku 2030 e, odstúpilo od spaľovacích e, motorov. To je určite plán veľmi ambiciózny Vás by som rád konfrontoval s citátom jedného profesora eh, Frica Indru z Viedne, ktorý je odborník na spaľovacie motory. On hovorí, že spaľovací motor eh, budúcich 100 či 300 rokov eh, nebude mať konkurenciu, pretože redukcia CO2 by sa najlepšie podorila, keby dnešný spaľovací motor, ktorý sa aj tak zlepšuje, ešte viac zlepšili ako vnímate citát expertov, tá, ktorý, e, ktorý je trošku odlišný ako požiadavka zeleného stranického programu? Nie som technik, jednoducho ekonóm, takže po technickej stránke nemôžem tomuto profesorovi odporovať, ale je dôležité, musím povedať, že aj u elektromotorov by sme mali premýšľať o tom, odkiaľ pochádza tá elektrina, ako sa vyrába. Z toho sa potom e, e, od, e, odvíja, aký je zmysluplný pohon. Ďalší rečník, nech sa páči. Ďakujem za to, že ste dnes tu. Mnohí nám tu hovorili z mimovládnych environmentálnych skupín, že existuje technológia, ktorá by redukovala CO2 aj NOx E, ako e, to vnímate vy? Ja to chápem tak, že technológie existujú. Opakovane som videl, že ľudia demonstrovali, ukázali, alebo teda podniky ukázali, že dokážu produkovať čisté vozidlá. Ak sa pozrieme na štúdie ICCT, minimálne dve testované vozidla plnili tieto požiadavky, takže ja odhadujem, že technológia tu je. Ďakujem. Chcel som sa... Viete, že tento výbor sa pozera na právne e, potenciálne medzery v existujúcom zákonodárstve. Ako by sa toto dalo zlepšiť? aby sa nestalo to, čo sa stalo s terajšou legislatívou. Vy ste jasne hovorili o tom, e, čo je e, prerušujúce cykly. Môžete nadať nejaké, nejaké príklady? Nikdy som nebol v testovacom laboratóriu, pripúšťam, ale ten e, typ e, príbehov, ktoré mne rozprávali, pochádza z osobitných e, pneumatík, ktoré idú oveľa rýchlejšie, ľahšie, než naše vozidla by používali v reálnom prostredí, aby vlastne sa programovali tie testy takým spôsobom, že e, procesy zdýchľovania sú oveľa plynulejšie, než by si dosiahol akýkoľvek vodič. Toto boli tie typy, ktoré ja som počul. Možno, že niektorí z nás vedia predsa len tak šoferovať. Zaujíma ma definícia toho prerušovacieho zariadenia, maskovacieho, ktoré je v nariadení. Všetko, čo ovplyvňuje e, parametre s cieľom aktivovať alebo modulovať e, tie e, deaktivačné alebo oddelujúce postupy. Ak takéto upravovanie, ako ste hovorili v otázke, otázke číslo 1, je tento cycle beating, čo je potom modulovanie tento tuning hovorí e, o, va, zodpoveda vašej definícii anglického slova cycle beating. Ako e, mám pochopiť ja toto porovnanie? Struggling, uh, I, I have re- read and re- ja som sa to prečítal, znova som to prečítal viacerokrát za posledné roky a nemyslím si, že ja mám jasné odpovede. To, ako sa na to pozeral pán Gebrandy, to znamená vnímať či sú tu rozdiely po právnej e, stránke versus morálny prístup, tak to je spôsob snaha vysvetliť tie rozdiely. Ja som to pochopil tak, že v zmysle zodpovednosti národných testovacích laboratórií, ktoré homologizujú vozidla, by znamenalo, že sa bude rešpektovať legálnosť právneho textu. Nemyslím si, že je tu niečo v smere nelegálnych e, postupov, kým všetci nepotvrdíme, nezistíme na druhej strane e, Atlantiku, že sa tak naozaj udialo. Minulý týždeň sme si vypočuli, že tu bol problém vyžiadať si vôbec informácie z členských krajín. Trošku nezmyselný e, stav pokiaľ ide vašu odpoveď e, na otázku číslo 4, vy ste povedali, že ten e, proces skúšania, test, testovania v reálnej prevádzke e, u niektorých členských krajín, ktoré boli vlastne námietky voči nemu, lebo boli tu námietky niektorých členských krajín, ktoré to boli štáty. Výhrady, námietky boli špecificky tie, že sa odchádzalo v júni, e, vychádzalo z toho, že v októbri bude návrh k testom e, v reálnej prevádzke. A keď sa pripravovala tá agenda, program toho zasadnutia, tak to nebolo na programe. Štyri členské krajiny bolo Nemecko, Holandsko, Dánsko a potom nejaká štvrtá krajina, ktorú si nespomínam momentálne. Možno Spojené kráľovstvo. Nemyslím si, že to bolo sk- sk- Spojené kráľovstvo. E, pokúsil som sa. Ďalší e, rečník je pán Federle. Ďakujem vám za e, vašu účasť a za pomoc s našou prácou. Moja prvá otázka znie, že keď legislatíva o emisiách z vozidiel sa prijímala v komisii, tá myšlienka komisie, bez hľadu na to, akékoľvek riaditeľstvo to pripravovalo, bolo v tom to, že treba prejsť laboratórnymi textami, alebo mala žiadať e, legislatíva požiadavky pre cestnú premávku. Toto sa tu diskutovalo opakovane, pretože čo vidíme, že priemysel k tomu pristupoval tak, že treba prejsť e, testami v laboratórii. E, ale pričom pri bezpečnostných e, e, sedadlách pre, pre naše deti sa majú testovať v reálne, v reálnych skutočných situáciách, podobne ako u padákov a iných zariadení. Boli teda diskusie v komisii že tie limity majú prejsť v laboratórnych testoch alebo na cestách. Ak tomu dobre rozumiem, vaša otázka smeruje k čase predtým, než som ja prišiel do oblasti životného prostredia, pretože vy, vy sa pýtať, aké úvahy prebiehali, keď sa tento implementačný akt pripravoval. A nemôžem vám povedať, čo ja som pochopil, že účel tohto implementačného aktu, definujúc tieto veľmi technické požiadavky pre, pre laboratórne testy, zneli, ako priemysel by mohol demonstrovať to, že e, e, norma Euro 4, Euro 5 bude plnená vozidlami tak, aby tieto mohli byť e, homologizované. Nebol som tu vtedy, a nemám náhľad do toho, ako vyzerali tie diskusie, ktoré v tej chvíli prebiehali. Viackrát e, sme hovorili e, o napätí medzi DG Envy a DG Enterprise a DG Grow. Celý ten proces e, k VTP začal len v roku 2008, len nedávno sa prijal. Boli to tieto mocenské superenia medzi riaditeľstvami a rôznymi ich predstavami, ktoré e, odročili, spomalili celý ten proces. Pretože ten, je to pomerne veľa času. Mohlo by to byť toto tým vysvetlením? Nemyslím si, že by to boli tie diskusie medzi generálnymi riaditeľstvami, ktoré pohltili najviac z tej energie v tom procese, v ktorom e, tedajšie Digi Enterprise než dnešné Grow, bolo kestorským. Zachránilo technický teda výbor za účasti odborníkov členských krajín. A myslím si, že tento proces e, si vyžadal oveľa viac času než vyjasňovanie pozícií v rámci tých dvoch riaditeľstiev, ktoré ste spomenuli. Boli tu rôzne pozície, rôzna úroveň e, povedomia a preto si myslím, že v určitých e, okamžikoch som mal diskusie e, s generálnym riaditeľom Kalechom, vediac, že toto je vec dôležitá, ale ako som vysvetlil, snažil som sa dosiahnuť ten proces v rámci lehôd akčného plánu. A tá, to nás viedlo vlastne k septembru 2014 spoločne s implementáciou najnovšej e, normy Euro 6. To mohlo byť e, súbežne. Mnohé som sa dozvedel e, v roku 2012-2013, aby sa poukázalo viac na tento harmonogram, aby sa zrýchlili postupy. Ešte stručne, od konca 90. rokov až do dneška tu bolo viacero odhalení o týchto maskovacích zariadeniach a boli tu viaceré správy z mimovládiek a testovacích zariadení, že sú tu veľké rozdiely a že niečo neštimuje. Nie je tu nejaký automatický uh, mechanizmus v komisii, kde tieto správy prichádzajú a začne sa tým pádom s procedurálnou prácou na týchto materiáloch, alebo jednoducho všetko pokračuje už na navrhovan- uh, pokračuje práca na bežných uh, tematických blokoch. DG Enterprise Environment začali štúdiu GRC pri prvých dôkazoch prebiehali testy v skutočných podmienkach emisí. Tieto testy sme mali k dispozícii spoločne s inými riaditeľstvami. E, ja som sa v októbri 2014 dozvedel o dramaticky väčších e, rozdieloch v porovnaní so štúdiou GRC, než e, poskytla štúdia RCCC išlo o ešte väčší tlak. A keď som si uvedomoval tieto rozdiely, snažili sme sa preveriť dvojnásobne to a tlačiť na eh, tomu posunu k testom v reálnej prevádzke. Teraz pani López de Bermecho. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Sme veľmi poďační, pán Falkenberg, za to, že ste medzi nás prišli. Z vašich odpovedí na písomné otázky nášho výboru tomu rozumiem tak, že DGNV um, ehm, vedelo ešte pred vašim príchodom o, tej, o, tom, o tejto nezrovnalosti, pokiaľ ide o laboratórne testy a pokiaľ ide o skutočné testy počas jazdy. A vy ste boli o tom informovaní v roku 2010. Tie nezrovnalosti boli verifikované v roku 2011 na účely Euro 6. A využitie prerušovacieho zariadenia um, bolo od roku 1998 pre všetky auta zakázané. Tieto tvrdenia potvrdzujú um, um, potvrdzujú to, čo náš výbor hovorí a je to veľmi závažné a preto a preto teda ste o tom informovali pána Kalechu a mne sa teda, ja sa potom spýtam aj jeho, ale chcem sa spýtať ešte aj vás a na vás mám tri otázky. Poprvé, pokiaľ ide o zákonnosť eh, tzv. DeFi device preušovacieho zariadenia, uh, Regulácia z roku 1998 e, mala zakázať tieto zariadenia a takisto aj následné nariadenia. A dokonca aj e, reforma z roku 2010 z mája považuje takéto mechanizmy, ktoré porušovali európsku legislatívu, Um, ehm, I ja musím len zopakovať, že e, nemal som na starosti túto legislatívu, ja som ju sledoval. Nevedel som o využívaní zariadení, ktoré by poviedli k nerešpektovaniu emisných limitov a viem len potvrdiť, že nikdy som nemal takéto informácie napriek tomu, čo vy naznačujete. Do akej miery tieto zariadenia sú legálne či nie, v konečnom dôsledku budeme musieť byť definované súdnymi inštanciami. Určite budú súdne postupy Pracoval som vychádzajúc z toho východiska, že testy, ako sa právne implementujú, umožňujú výrazné diskrepancie. Preto moje zameranie spočívalo v tom, že sa musíme presunúť od týchto laboratórnych testov k skutočným testom za reálnej prevádzky a reálnych emisí. To bude e, poskytovať viac kontroly nad e, emisiami vozidel v skutočnom prostredí, kde sa pohybujú. Druhá otázka. S tými novými zmenami um, tých 80 mg um, nebudú platiť dokonca ani len v roku 2001. Takže DGMV obhajovalo. Obhajovali ste ambicioznejšiu cestnú mapu, keď ste mali pocit, že by sa vlastne mali naplňať normy v zmysle Euro 6? Uh, Myslím si, že technicky by to bolo možné teraz. E, počul som to skôr v rovnakom smere. Sú to vozidlá, ktoré rešpektujú tieto emisie Neuvedomujem si teraz, že by tu boli technické prekážky a nemožnosť to urobiť. Tengo otra cuestión. Ešte ďalšia otázka, ale asi to nechám na to druhé kolo otázok eh, z časových dôvodov. Okay, thank you very much. Ďakujeme. Ďalším rečníkom je pani Deli. Merci beaucoup, monsieur. Ďakujem, pán predseda. Vážený e, generálny riaditeľ, vítajte. E, ďakujem vám za vaše odpovede na otázky. Mikro. Mikro. Micro, can you use your microphone, please? Thank you. Užite prosím mikrofón. Oui, là c'est bon. Eh, eh, Vítajte v našom výbore. Prečítala som si vaše odpovede a vy tu tvrdíte, že nikdy ste si nevedeli predstaviť, že eh, tieto konštruktory, že by podvádzali ešte k tomu s podvodnými softvermi. Pritom v tej istej odpovedi hovoríte a píšete o určitých postupoch súčasných zdokumentovaných, ktorý, kde konštruktéry používajú e, to maskovanie emisí, výsledky dosahované za nízkych teplôt, alebo keď vozidlo dostáva pomocnú silu. Zdá sa, toto ide nad rámec toho, čo považuje Euro 5 či Euro 6. A moja jedno, prvá jednoduchá otázka je, o čo, na čo odkazujete, pán generálny riaditeľ, ak to nie sú podvodné softvery, softvery a ak to nie je e, tak, e, myslíte si, považujete tie podvodné e, softvery za úplne nelegálne? Ilega, ilegálne? Dans ce que, dans, dans ce que j'ai... V tom, čo som ja pochopil v rámci tých 5 rokov, kedy som bol zodpovedný, je to, že tých testoch to, v tom, e, pri používaní tejto legislatívy je tu možnosť chrániť motory. O tom vy hovoríte. To, čo, e, pri tom, čo citujete, existuje právny základ na, na, za určitých podmienok použiť e, zariadenia, ktoré môžu ísť e, proti kontrolám aby e, chránili životnosť samotného motora. Do akej miery e, možno však ísť, odkiaľ sa to stáva opakom toho, o čo nám ide? Nuž tak to ťažko posudzovať, pokiaľ ja viem. Nepočul som od odborníkov, o ktorých som o tom hovoril, že by si uvedomovali vedeli o takýchto praktikách podvodných, využívať menovite eh, veci nad rámec toho, čo je povolené a zamýšľané v tom eh, vykonávacom eh, nariadení. Tie praktiky, ktoré to presahujú. Chcem sa vrátiť k 8. od otázke, na ktorú vôbec neodpovedáte. Či podľa vás vozidlo, ktoré do veľkej miery prekračuje limity a normy, keď je v tom novom európskom e, cykle. Či je to e, konformné so zákonom? To je naozaj otázka, na ktorú treba odpovedať. Pretože ja si dnes myslím, že ak tieto vozidla nerešpektujú zákon, čo ešte vôbec robia na našich cestách? Je pense que c'est une... Myslím si, že otázka je to dobrá. Na, otázka, na ktorú však v prvom rade orgány členských krajín, ktoré dávajú povolenie k prevádzke týchto vozidiel na cestách na základe testov, ktoré prebehli. Takže je to v prvom rade na ich pleciach zabezpečiť, aby tieto vozidla rešpektovali zákonodárstvo. A ak sa, e, e, ak došlo k nejakým e, nezrovnalostiam, treba z toho vyvodiť závery v svojom vyhlásení pôvodnom som dnes povedal takisto, že pre mňa je skutočným právnym problémom vtedy, je to, keď e, implementácia rozhodnutej legislatívy zdá sa, že dovoluje, aby sa e, viac ako 20 krát e, povolila prekročiť emisie, ktoré spoločne medzi parlamentom, radou sme my rozhodli pre Európu. A myslím si, že tu je viac e, než technický problém, že je tu problém tiež právny a do hĺbky. Už nemám otázka. Vašich 5 e, minút prebehlo. Pani Evi, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dobrý deň. Zdravím pána Falkenberga. E, Nadviežem na to, čo bolo povedané. Vy ste v tretej odpovedi hovorili, e, respektíve hovorili ste, e, že členské štáty nevykonali dostatočné kontroly na svojich trhoch a ja by som chcela nadniesť príklad Švédska. Čítala som, že e, Švédsko investuje zhruba 2 milióny ročne do programov dohľadu nad trhom. A samozrejme, že v, v minulosti um, v minulosti sa nepodarilo verifikovať rozsah škandálu a um, to, že ten objem emisí bol nad limit. Ale my všetci vieme, že legislatíva hovorí, že len e, orgány, ktoré vydali homologizáciu, sú tými, ktoré sa môžu rozhodnúť a intervenovať. A samozrejme, k tomu nedošlo. Mm teda ide o absolútnu nečinnosť homologizačných orgánov. Um, je preto nemožné, aby orgány potom ehm, intervenovali, keď je potrebné. Vzhľadom na to, že bolo jednoducho neefektívne, nepodarilo sa, alebo teda ale ako to vnímate vy? Nemohli sa takéto auta jednoducho stiahnuť z trhu vzhľadom na tú situáciu aj s organizačnými orgánmi? No už túto otázku by ste mali prediskutovať s pánom Danielom Kalechom. On mal práve na starosti legislatívu a dohľad nad trhom. Ja e, som sa zvonku na tieto otázky pozeral a z vlastnej skúsenosti eh, z práce na environmentálnej legislatíve môžem povedať to, že je dôležité, eh, že v prípade monitorovania európskej legislatívy je dôležité zabezpečiť, aby sme správne rozumeli tomu, kto je zodpovedný a ak a ak e, sa budeme riadiť e, princípom subsidiaritu, teda na úrovni členských štátov, že v takom prípade budú existovať jasné pravidlá, vďaka ktorým sa ubezpečíme, že všetky členské štáty implementujú legislatívu podobným spôsobom a minimálne budú existovať aj porovnávacie kontroly, že naozaj k tomu aj dochádza. Ďakujem. Ešte jedna otázka. Vypočuli sme si mnohé svedectvá počas našich vypočutí. Počuli sme, že je takmer nemožné identifikovať prítomnosť prerušovacieho zariadenia a v prípadoch Volkswagenu, e, to bol samotný Volkswagen, ktorý pripustil, že dochádzalo k takýmto pozmeneným testom. Ale Volkswagen povedal, že software mm, neporušuje a nebude porušovať európske pravidlá Mm, čiže kompletný nesúlad s tým, čo sa udialo v členských štátoch. Vy si myslíte, že takáto interpretácia Volkswagenu je správna a podľa vás mm, neboli, mm, nebolo by možné nie je možné, keď to Volkswagen tvrdil preto, lebo neexistovala povinnosť informovať o stratégiách, ktoré by sa týkali takýchto manipulačných e, preušovacích zariadení v zmysle článku 5.2 naredenia 615. Ďakujem. Ja si naozaj nemyslím, že stratégia Volkswagenu ktorej sa hovorilo v tlači, je tá, ktorá bude mať úspech, pretože e, v legislatíve, e, ak porovnáme americkú či európsku legislatívu, tak sú v nich rozdiely a máte pravdu, keď hovoríte, že existuje v americkej legislatíve práve požiadavka na poskytnutie istých informácií a to bolo motiváciou Volkswagenu pripustiť um, alebo priznať tieto postupy, takúto prax eh, v USA. Cieľom európskej legislatívy je presne to isté a zákaz eh, prerušovacích zariadení eh, v európskej legislatíve je veľmi presne a jasne vymedzený. Ja si nedokážem predstaviť, že by niekto povedal, že ak vypneme tieto mm, zariadenia, um, počas, bežných, po, počas bežnej prevádzky most vozil až takéto niečo je odôvodniteľné uh, v rámci akékoľvek legislatívy. Vidím, že už prišiel náš spravodajca, pán Salba Bidegain, takže uzatvorím toto prvé kolo, ale uh, uzatvorím ho tým, že udelím slovo. Prepačte, pán predseda, mal som zvyčajný e, problém s um, lietadlami ale sledoval som cez streaming vystúpenie pána Falkenberga. Mám niekoľko otázok. Po výmene listov z DG Enterprise Aká bola vaša reakcia na odpoveď generálneho riaditeľa? Naďalej som pokračoval v diskusii s pánom Danielom Kajechom. V zásade ale som ňou súhlasil, že treba naliehavo postupovať. Vysvetlil mi, prečo udia- sa niektoré omeškania udiali s tým, že bolo potrebné získať e, väčšinu na, v rámci technického výboru predtým, než e, sa predloží efektívny návrh e, na hlasovanie. Ja som naďalej s ním spolupracoval, presvedčil som ho, že mm, text, na ktorom sme pracovali, e, bol dostatočne zrelý na to, aby sme ho predložili a snažili sa o to, aby sa o ňom hlasovalo. Ja som takisto diskutovala aj so zástupcami atomového priemyslu. Snažil som to veľmi jasne, snažil som sa im veľmi jasne povedať, že akékoľvek ehm, nejaké ďalšie otázky, ktoré by vznikli počas tohto procesu, len preto, aby trval tento proces. Už toto vo finále sa by sa obratilo voči ním a vytvorilo to ešte väčší problém pre nich samotných. Osobne som bol do toho zapojený každý deň a spoločne s týmom sme na tom pracovali v rámci DG Enterprise. Snažili sme sa ubezpečiť, aby skutočne bol na hlasovanie predložený tento návrh na TCMV. Ďakujem veľmi pekne. E, je pravda, e, že um, pár mesiacov na to uh, ste súhlasili um, a pár mesiacov na to ste súhlasili s tým výsledkom, k ktorému sa dopracovali? Áno. Nakoniec som uh, poblahoprial kolegovi, kolegom s tým, že aj ak uh, už s istým omeškaním sme hlasovali o návrhu, ktorý komisia predložila. Naozaj ma teší, že spolupráca priniesla ovocie a že ste sa zhodli. Myslíte si, že európska legislatíva umožňuje otvárať šetrenia, priame vyšetrovania um, výrobcov? Mám na mysli v súčasnosti. Opäť, myslím si, že je to skôr je to otázka eh, vhodnejšia pre DG, ktoré má v gestii tento typ legislatívy. Ja som bol zodpovedný za legislatívu v environmentálnej oblasti. Napríklad vám môžem poskytnúť isté príklady tam, kde existujú príklady, explicitné prípady monitorovania pre komisiu, ale existuje legislatíva, kde, kde členské št- orgány členských štátov presadzujú legislatívu, čiže sú obe situácie. Čiže to znamená, že ne, priame vyšetrovanie nemožno teda otvoriť alebo spustiť. Prosím, eh, prediskutujte si túto otázku s kolegami, ktorí majú na starosti, ktorých gestii je táto legislatíva. Ale, ale vy ste v istom momente museli vedieť, či bolo alebo nebolo možné spustiť priame vyšetrovanie. Čiže je váš názor taký, že bolo to možné alebo nebolo to možné? pracujeme na rozličných e, riaditeľstvách a ja ako riaditeľ e, nemám vedomosť o každom legislatívnom akte v rámci Európskej únie naozaj, ak chcete ísť do podrobností toho, ktorého legislatívneho aktu, ak chcete zistiť, aký, aký, bol, aký, aký je spôsob interpretácie, naozaj by bolo rozumnejšie a dávalo by väčší zmysel, aby ste sa na to spýtali tým, ktorí mali na starosti e, tento, ten, ktorý legislatívny akt. Ja som s nimi diskutoval, mali pocit, že možnosti sú pomerne obmedzené, ale to nie je môj úsudok. To je len to, čo som sa dopočul. Ďakujem veľmi pekne. Ale ja tomu rozumiem, tak, tak eh, jednoducho nebolo možné otvárať vyšetrovania. Nehovorím, že to bolo zlé alebo dobré, ale nebolo to možné. Preto ma prekvapuje, že ste vy o to požiadali eh, v rámci jedného z vašich listov, ktoré nám boli dané na známosť. Ďakujem. Ja som sa v liste snažil poukázať na to, že došlo k závažnému problému a išlo o problém, ktorý mal vplyv na oblasť politiky, za ktorú som bol zodpovedný, teda e, kvalita ovzdušia, environment, e, environmentálne otázky v rámci dopravy. A preto som povedal kolegovi, môžeme sa ubezpečiť, že každá možnosť, že rámci legislatíve, ktorá je k dispozícii jemu, môže byť využitá maximálnym spôsobom na to, aby sme preskúmali situáciu. My sme financovali aj štúdiu a my sme sa snažili zistiť o tých e, rozdieloch, tých nezrovnalostiach a myslím, že sú spôsoby, ako um, analyzovať hlbšie a práve ja som o tom chcel v liste kolegovi hovoriť a som ho o tom chcela poinformovať. Ďakujem veľmi pekne, poďme na druhé kolo. Trojminútové sloty. Poprosím vás preto, aby ste sa pridržali rečníckého času, aby sme mali samozrejme priestor pre um, odpovede nášho hostia. Pán Gizige, nech sa páči. Ähm, Ďakujem, pán predseda. Pán Falkenberg, chcem nadviezať na svoju pôvodnú otázku k spalovacím motorom a ich e, budúcnosť. Treba konečne zastaviť spaliny v meste a je tu možnosť, že by teda autá boli elektrické, ale stačí to takáto vôľa, pokiaľ ide o porovnanie vozidel spalovacích s elektromobilmi, to cent väčšieho navýšenia týchto spalín sa dá očakávať, pretože tá energia sa musí vyprodukovať, tým súvisia vlastne potom aj škodlivé batérie, aby vlastne elektronické vozidla boli výhodnejšie. E, ide o to, aby sme našli také vozidla, ktoré budú jednoducho viac pozitívne pre životné prostredie. Treba zasa sadiť viac na obnoviteľné zdroje energie, keď napríklad fotovoltaika, biomase, biomasa alebo dokonca fracking. Ja súhlasím s vami, že holisticky pristupovať k tomu síce musíme, ale nemôžeme povedať iba to, že alternatíva medzi elektromobilom a spalovacím motorom je to, že vlastne elektro mobil, ako keby zo zástrčky čerpal energiu a je to všetko vybavené. Musíme sa zamyslieť nad tým, odkiaľ tá energia do tej zástrčky príde. A preto musíme sa zamyslieť aj nad tým, že do akej miery uhlie, plyn, ropa a ostatné možnosti, ktorými sa vlastne môže vytvoriť elektrická energia, že či tieto sú dostatočne čisté, aké možnosti vlastne v podstate menej zaťažujú životné prostredie. Myslím, že jednomyselne musíme investovať do obnoviteľných zdrojov energie. Iba takýmto spôsobom budeme mať nakoniec životné prostredie, ktoré bude čisté. A ešte posledná výpoveď, ktorú ste už vlastne spomenuli, že ste nikdy neboli v testovacom laboratórii. Dobre som to pochopil. Na ISPRE máme IECR, dokonca máme aj inde testovacie laboratórie, náš mandát tam je iba na 12 mesiacov, my sme tam išli, aby sme si to pozreli. Počas vašej aktívnej e, služby ste nikdy neboli v Ispre. Chcel by som sa opraviť, ja som bol tam, laboratórium na Ispre som aj navštívil, ale nenavštívil som testovacie laboratória členských krajín, to bola vlastne to bolo jadro mojej výpovede, ale samozrejme v som bol. Ďakujem pekne. A ďalší ďalším rečníkom. Vystúpim po francúzsky. Eh, et je vais partir de votre conclusion de votre propos liminaire. Vous avez indiqué que... Budem vychádzať z toho, čo ste povedali. Naznačili ste, že vy ste za legislatív, ktorá by bola prísnejšia a radikálnejšia že chci žiadali aj nezávislé kontroly. To samozrejme ide ruka v ruke s tým, čo sme my chceli, pokiaľ ide o typologické schváľovanie. Chcem, chceme spustiť sankcie v prípadoch, kde sa nedodržiavajú pravidla. Takéto zosúladené koordinačné aktivity takisto žiadate. To je dobre, z toho čo ste chceli, ale ja by som sa venovala z tomu inventáru toho, čo ste vlastne vy zažili počas vašeho obdobia na Európskej komisie pokiaľ ide napríklad o výmenu e-mailov alebo komunikácie medzi kolegami alebo to, čo spomenula aj moja kolegyňa pani Deli, vieme, že vlastne prevyšovanie tých noriem NOXu bol problém už v minulosti. Prečo vlastne pokiaľ udržovanie legislatívnych návrhov, prečo ste nekonali? Hovorím tu skutočne o tom, že čo sa možno bolo dalo spraviť? Prečo ste nekonali na to, aby sa spustili nejaké procedúry pre porušovanie, alebo by ste žiadali od členských štátov, aby dodržiavali legislatívu, pokiaľ ide o emisie NOx? Takže otázka v súčasnosti, keď sa ohľadnete do minulosti z roku 2016, ako vnímate to, čo sa udialo v kontexte toho, z čoho vyvodzujete konsekvencie pre budúcnosť? Dá sa to pochopiť tá otázka? Ďakujem. Pokiaľ ide o tú moju analýzu tej situácie, tak sa mi zdalo, že legislatíva, ktorá platila, nebola dostatočne precízna, presná a že laboratórne testy vyrokované počas dlhých rokov, kde boli skutočne eh, konkrétne detaily a neumožňovalo to aby sme sa uistili o tom, ako by sa efektívne dali merať tieto emisie v reálnom prostredí. A vlastne mojim ambíciou bolo zlepšiť legislatívu v tejto oblasti, aby sa modifikovala táto, zlepšila. Zlepšiť legislatívu, to je, sa týka budúcnosti, ale v súčasnosti. Aj tu treba dodržiavať súčasnú legislatívu Veľa ľudí, ktorí sme tu vypočúvali, mali počiť, pocit, že je dostatočne precízna. Prečo jednoducho v minulosti táto práca nebola? Normálne to komisia robí a robí to v prípade ostatných textov. Prečo konkrétne keď ide o tieto predpisy, jednoducho sa neurobila taká práca, aby sa robilo všetko preto, aby sa tá legislatíva dodržiavala. Hoci ste už mali tieto informácie, hoci dokonca, že už vlastne od roku 2009 tu boli výmeny e-mailov, ktoré poukazovali na to, že jednoducho tu bolo niečo znepokojúce, ako ide o tie, v prípade tých prerušovacích, klamlivých, maskovacích zariadení. Takže boli tu dôkazy, ktoré som ja mal, ma nikdy nepresvedčili o tom, že by tu jednoducho išlo o veci, ktoré by boli priamne legálne. Pokiaľ ide o prekračovanie, o ktorých sa tu hovorili, o ktorých sme tu hovorili, my, boli stále v rámci, ktorý sa dal vysvetliť prostredníctvom tých dvoch prvých bodov, ktoré som sa snažil vysvetliť. To znamená, máme v laboratóriách také podmienky, kde sa jednoducho vozidlo prevádzkuje v iných podmienkach ako v realite. Takže v prípade všetkého, čo som mal možnosť zaznamenať, som nezaznamenal až po štúdiu ICCT, ktorá nás presvedčila o tom, že tu skutočne išlo o prekročenie tých eh, hodnôt o 20 alebo dokonca až 36 jedno vozidlo malo 36 krát násobne prekročené tie normy a vlastne moja otázka pre kolegu Kalecha, Kalechu bola tá, že či tu skutočne nejde o nejaký právny problém z právneho hľadiska, či to nie je trestné a potom by sme z toho vychádzali a vlastne v oktobre 2014 bola tá štúdia a vlastne vtedy sa išla nahrádzať tá stará legislatíva novou legislatívou, kde sa merali tie emisie už v reálnych podmienkach, takže ja som spomenul tento problém kolegovi a on bol za to zodpovedný a ja som pokračoval v snahe, aby sme pretlačili takú legislatívu, ktorá by bola viac adekvátna, efektívnejšia, aby sa skutočne dalo účinne merať to, čo vozidla emitujú v reálnych podmienkach v porovnaní s tým, že by sme aj naďalej mali iba diskutovať o tom, že či tu je nejaká manipulácia alebo nie a či to je legálne alebo nie z pohľadu legislatívy, pretože my sme tú legislatívu tak tak chceli nahradiť novšími predpismi. Pán Gizege? Áno, pán Falkenberg. Znovu ja. V úvodnom vyjadrení ste pokázali, alebo ste žiadali jednotné implementovanie týchto predpisov v členských štátoch a viete aj vy, ako ja, že život nie je teoretický, v praxi sú rozdielne interpretácie zo strany rozdielnych členských štátov. My sme to tu zažili vo výbore, keď tu bol minister pre dopravu Aleksandr Dobrin ktorý poukázal na talianský prípad firmy Fiat, kde nemecké stanovisko je také, že takéto vypínacie zariadenie, ktoré sa po 20 minútach vypne, že to je nelegálne. V Taliansku je právne interpretácie interpretácia tohto prípadu iná. Nakoniec minister hovoril o orgáne, ktorí by to mali jednoducho porovnať. Potrebujeme väčšie exekutívne právomoci na rovni Európskej komisie. Vy ste pokázali na tie interné problémy medzi jednotlivými oddeleniami generálneho rediteľstva, ako by to malo byť pripravené na úrovni Európskej komisie, aby sme vlastne efektívne mohli jednotne právo uplatňovať všade. Ja súhlasím s vami. Ja si myslím, že jednotné presadzovanie európskych predpisov sa dá zlepšiť práve tým, že budeme mať viac možností na úrovni komisie, či by táto dostala viac možností, alebo nejaká agentúra, nezávislý orgán, aby sa dbalo o to, akým spôsobom tieto právne normy v jednotlivých členských krajinách sú implementované. Pokiaľ ide o životné prostredie, bol som to už uviedol, sme vlastne stále narazili na problémy, ktoré sa museli nakoniec dostať pred Európsky súdny dvor, tam sa to objasnilo, ale myslím si, že teda minimálne potrebujeme takéto porovnávacie kontroly, ktoré by sa to zakomponovalo a nemali by sme sa spoliehať iba na to, aby národné inštitúcie efektívne vlastne interpretovali tie záležitosti po svojom. Musí to byť harmonizované. Áno, my sme zákonodárca, my na úrovni komisii dáme všetko, dáme vám agentúru, platformu, dodatočnú kompetenciu, jednotnú kompeten- jednotný orgán. dali by sa takýmto spôsobom hypoteticky nejako zamedziť tomuto škandálu? Bolo by sa to dalo? Hypotetické otázky sú ťažké, z tých prípadov, ktoré ja poznám, kde vlastne komisia má možnosti kontrolovať, napríklad pokiaľ ide o liečiva, tak tam sú konkrétne, jasné verifikačné mechanizmy. Ja si myslím, že sú tu konkrétne dôkazy takto charakteru, že takéto systémy fungujú, respektíve fungujú lepšie ako iba nejaké spolufungovanie vedľa seba, bez pravidel. Pani Dali, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pánovi Falkenbergovi, že ste medzi nás prišli. Ja sa ešte vyjadrím tomu listu pre pánovi Kadechovi Krespo. Vy ste povedali, že ste otvorení eh, pozmenujúcim návrhom, ktoré, sú, ktoré, ktoré hovoria o takýchto praktikách, ale vy tam hovoríte, že že, že oni boli otvorení takým pozemcím návrhom a teda, že tam ide o potom o umožňovanie nejakých nelegálnych e, praktík. Je to dobrá interpretácia? A aké, aké neregulérne praktiky ste mali na mysli keď, vo vašom liste? Odvolávka platí pre diskusie, ktoré sa odohrali v rámci TCMV. A vtedy som mal dojem, že hlavne zástupcovia automobilového sektora sa snažia oslabiť e, legislatívu, ktorá sa týkala skutočných emisných testov a ja som poukazoval na skutočnosť, že pri jednej príležitosti na technickej skupine bol dojem, že ak prisudíme väčšiu dôležitosť automobilnému sektoru než našej, a preto som trošku varoval kolegu, povedal som, buďme opatrní, potrebujeme naozaj spohlivú solidnú legislatívu. Čiže súhlasíme s tým, že ste mali dojem, že proces RD bol príliš ovplyvnený automobilovým priemyslom? Nie, či bol príliš ovplyvnený. Automobilový sektor sa snažil zavádzať znenie, ktoré by určite oslabilo e, sektor by sa mal zúčastňovať na, na tých postupoch, kde expertizu treba, s tým problém nemám, ale um, tam sa objavil ale prípad, kedy som mal pocit, že ich návrhy nápomocné neboli. A plus ešte, čo sa deje dnes, ak zvážime, že na úrovni komisie automobilový priemysel sa aktívne zúčastňuje na práci rozličných expertných skupín a že ponúka svoju expertízu a technické poradenstvo. Ale vnímate to ako e, konflikt záujmov, ak tí, ktorých sa úprava týka, vlastne majú vplyv na samotný proces e, regulácie? Nuž, e, ak prevezmeme od nich tie technické vedomosti, vezmeme ich do úvahy a vyvážime ich e, s našimi vlastnými technickými vyváženiami a nezávislými technickými hodnoteniami z nezávislých inštitúcií, e, mimovládok a tak ďalej. S tým problém nemám dáva, ponúka nám to lepší, širší základ, na, na ktorom si potom vytvárame pozície, ktoré výjdu z dôkazov. Podarila sa vám táto rovnováha? Respektíve vnímate v súčasnosti, že existuje takáto rovnováha? Myslím, že ten výsledok RD legislatívy, ktorú sme predložili, no už ja tam vnímam isté zlepšenie a povedal by som, že ten výsledok je vyvážený. Ďakujem veľmi pekne. Kto bude ďalší? Hádajte, pán Gizike. Ich scheine eine Serie zu haben, das ist nicht schlecht. Doteraz ste dobre obstáli, pán Falkenberg. Teraz kritická otázka z mojej strany. Často citovaný list z roku 2014. Podľa mojich vedomostí tento list pre generálne riaditeľstvo Enterprise obsahoval aj doložku, prílohu. Poznáme to z tých rýchlych komunikácií cez e-maily, že keď jednoducho príloha tam nie je, tak sa to väčšinou hneď nahlási. Aspoň ja to takto mám v pracovnom kontakte, kde sa avizuje príloha a nie je tam, tak to sa hneď zistí. Na komisii v teórii stále hovoríme o lepších úpravách, o predpisoch. V konkrétnom prípade tamto to trvalo 10 mesiacov, to znamená ani na generálnej časti pre životné prostredie. Nikto si neuvedomil, že tam nebola táto príloha ani na generálneho veliteľstva Enterprise si nikto nevšimol, že tam chýba tá príloha, ako si to vysvetliť, že 10 mesiacov tu nenapadlo nikomu to, že sa tu zasielajú e-maily bez príloh, hoci sa tie prílohy v e-maili spomínajú. Ja si myslím, že to sa dá vysvetliť iba takto treba vychádzať, že sa jednoducho veci udiali tak, ako sa udiali. A ja aj v tých rozhovoroch, ktoré som mal s kolegom Kaleche, sme hovorili o týchto prílohách, takže od samého začiatku sme tu nemali nejakú informáciu o tom, spätnú informáciu o tom, že to, čo bolo odoslané, že tú prílohu neobsahovalo, pretože my vlastne sme hovorili o týchto prílohách, takže ja si myslím, že tu je problém s feedbackom, ktorý až oveľa neskôr pokiaľ ide o záväzné kontroly dokumentácie, sa na to došlo, že sme hlásili, že bude príloha, aj sme hovorili o tej prílohe, ale príloha samotná nebola odoslaná že hovorili ste o prílohe, ktorá nebola vôbec priložená a zaslaná. Keď sa pozriem na čísla, napríklad 19.11.2014 to bolo zaslané, 17.9.2015 potom sa zverejnil ten škandál s Volkswagenom a týždeň na to ste zaslali tú prílohu, takže týždeň potom škandále ste to zaslali. Toto sme, to sú informácie, ktoré máme my a trochu sa nám to zdá čudné, ak by komisia aktívnejšie pracovala na tom, tak by nepotrebovala 10 mesiacov na to, aby zaslala nejakú prílohu. Ja s vami súhlasím. Ďakujeme pekne. Pán Blanco López. Ďakujem veľmi pekne. Po tom, čo som si tu všetko vypočul, tieto vystúpenia, vy ste na výbore pre RDE, ale pokiaľ ide, um, hovorili ste o svojich obavách s členskými štátmi? Ja som nikdy osobne mm, na DCMB nezúčastnil, ale boli tam moji kolegovia, samozrejme zúčastnili sa na týchto diskusiách a hovorili o obavách, respektíve dali na známo svoje obavy. Uh, bohužiaľ bez mikrofónu. A čiže a ak oni hovorili s členskými štátmi, aké boli reakcie členských štátov a či boli vôbec nejaké reakcie? Myslím, že tých reakcií bolo viacero. Jednak v rámci samotného výboru, a to je samozrejme zdokumentované v protokoloch zo zasadnutí prebehli ale aj bilaterálne diskusie, ktoré sú mi známe, pretože kolegovia mi tie informácie postúpili počas všetkých tých rokov, že dochádza k výmene písomných dokumentov, že mm, si telefonujú, že sa o týchto otázkach diskutuje, či už v rámci zasadnutí alebo mimo nich, čiže áno, dochádzalo k regulárnej, k pravidelnej výmene názorov. Vy ste povedali, alebo hovoríte, že ste mali intenzívny vzťah s pánom Kaliechom počas celého procesu, hovorili sme o vašej komunikácii, o komunikácii oboch DG, ale, ale ako ste chceli riešiť tie problémy, ktoré ste práve objavovali v tom čase? Ako ste chceli zefektívniť spoluprácu, aby sa pristúpilo k riešeniu takých problémov? Opäť, my sme pri niekoľkých príležitostiach tak učinili. Sme kolegovia, sme Stretávame sa, začali sme to s pánom Surekom, ale keď Daniel Kajecha, e, ktorý sa tu kam pripojil, keď prevzal túto funkciu, tak e, sme e, plánoval, tak sme si naplánovali pravidelné zasadnutia medzi nami a venovali sme sa bodom, ktoré sme považovali za dôležité a obaja sme opakovane hovorili o možnosti presunúť sa od laboratórneho testovania k, k testovaniu skutočných emisí, alebo teda po, počas skutočnej prevádzky. Um, a nikdy sa naše názory nelíšili v tom, že je to ten správny smer, ktorým by sme sa mali uberať. A zhodli sme sa v tom, že naozaj ide o naliehavú vec a že to musíme zasadiť do akčného plánu uh, auta, auto 2020. Ešte posledná otázka. Uh, pokiaľ ide o tie komunikácie, k ktorým sme mali prístup, vy ste práve potvrdili, že neexistovali žiadne rozdiely, um, keď ste, že neboli medzi nami rozdiely, pokiaľ išlo o to, že či sa zhodnete alebo nezhodnete na nejakej odpovedi, ktorá pôjde smerom od DG. Nie, ja kedykoľvek počas diskusí s kolegom vždy sme sa dohodli, že skutočne potrebujeme postúpiť ďalej, ale to neznamená, že proces nebol niekedy možno pomalší, než by som si bol želal. Myslím si, že aj on sám by si bol želal proces zrýchliť a niekedy sa nám nepodarilo postupovať v rámci časového harmonogramu, ktorý by sme si obaja boli želali. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pani Derek. Vážený pán Falkenberg, myslíte si, že cycle beating možno definovať jasne? A ak áno, myslíte si, že takáto prax nie je jasne umožnená v zmysle súčasného európskeho rámca, alebo máte pocit, že ide skoro o takú šedú oblasť? A kto potom by mal podľa vás, by mal byť eh, zodpovedný podľa vás na riešenie takejto šedej oblasti a prečo sa to neriešilo okamžite. Ja si myslím, že by som sa ešte mm, vrátil skôr k tej analógii, o ktorej som hovoril predtým. Je ťažké uh, povedať, kedy eh, kedy je daňový únik eh, legálny a kedy je len morálne nesprávny. A to isté platí podľa mňa bohužiaľ v tejto situácii. Uh, my e, sme boli svedkami toho, kedy sa výrobcovia snažili optimalizovať svoje autá v rámci laboratórnych testov, aby umožnili čo najlepší výsledok. Ja som to chápal tak, že sa všetko dialo v medziach eh, legislatívy toho, čo umožňuje legislatíva, ale neskôr sme sa dozvedeli, že minimálne v rámci jedného dokumentovaného prípadu Volkswagenu boli takéto zariadenia využité a ich využitie bolo samozrejme na drámec um, e, zákonnosti. Ale ja som, ja som tomu rozumel tak, že to bola v medziach zákona a preto, preto bola re, moja reakcia taká. Skvalitnite legislatívu a to znamenalo, testovať v reálnom prostredí a merať emisie počas jazdy, keď auto ide v horách, na diálnici, v meste, čiže jeho výkon počas rozličných situácií. Čiže žiadna šedá oblasť v tom čase neexistovala. Ja si myslím, že existuje istá šedá oblasť, taká bola moja odpoveď v akékoľvek legislatíve, ktorú nastavíte, existuje riziko, že bude niekde nejaká šedá oblasť z pohľadu rozličných interpretácií. Preto som začal prezentáciu tým, že otázka začína jasnosťou legislatívy. My, kolektívne komisia, parlament a rada, ako zákonodarca sa musíme ubezpečiť, že naša legislatíva je tak jasn- je čo najjasnejšia, čo najpresnejšia, aby sme sa vyhli existencii nejakých šedých zón. V minulosti, v tomto konkrétnom prípade myslím, že máme šedé zóny a podľa mňa sa výrobcovia snažili využiť existenciu šedých zón. Ďakujem veľmi pekne. Pán Salva Bidegain, ďakujem ešte raz, e, pán Falkenberg, ako hodnotíte technickú expertizu, kapacitu a zdroje Európskej komisie e, v, tech- v prípade technológií, ktoré sa týkajú automobilového priemyslu? A ako to vnímate z pohľadu koncipovania novej legislatívy? Ja by som navrhol, aby ste zopakovali túto otázku v ďalšej časti zasadnutia. Ja som nikdy nebol zodpovedný za otázky, ktoré ste náčetli. Môžem však povedať v rámci uvedenia príkladu, že som zistil o hodnotení ICCT štúdie, o ktorej som už predtým hovoril na tomto mieste, dva týždne po tom, čo sme boli e, schopní prijať ďalšieho experta u nás na DG Environment a naše vlastné naše počty sú len obmedzené, ľudia, e, ľudia majú toho veľa, ich program je nabitý a môžem hovoriť len za DG, za ktoré som bol zodpovedný naozaj tých ľudských zdrojov. Um, u nás um, nemáme dostatočný počet, práce je veľa a malo by sa diskutovať o tom, um, ako vybavený je v tomto smere DG Grow, ale mali by ste tak učiniť uh, v diskusii s riaditeľom DG Grow. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Môžete mi ešte povedať, uh, prečo existuje toľko veľa homologizácií, ktoré prebiehajú v členských štátoch, eh, keď sa nevyrábajú tam nejaké užitkové vozidla, napríklad v Luxemburgu a na Malte. Ako to vysvetlíte? Ako by ste vysvetlili tieto tzv. type approval shopping fenomena, teda ten shopping možnosti získať homologizáciu? Ja si myslím, že to súvisí uh, zase s problematikou, ktorá ide nad rámec mojich vedomostí o tejto legislatíve a som presvedčený, že ďalší host na pódiu bude môcť zareagovať a poskytnúť podrobnú odpoveď na túto otázku. Ja som v rámci legislatívy videl, že zodpovednosť za homologizáciu je v rukách členského štátu prečo a akým spôsobom to prebieha, podrobne, podrobne to už ide nad rámec mojich vedomostí, ale je podľa vás normálne, že v týchto krajinách e, prebieha e, toľko homologizácií, že tie, tieto krajiny, ktoré ne, nevyrábajú žiadne auto, tak udelujú toľko homologizácií? Aspoň váš názor na túto problematiku. Ja by som z princípu dôveroval eh, každému orgánu členského štátu. Diskutoval som v rámci rôznych oblastí o postupoch verifikácie noriem. Diskutovali sme o kontrole a myslím, že vo väčšine oblastí, s ktorými som sa ja stretol, tam členské štáty e, rozvinuli istú povedzme porovnávaciu kontrolu, vymieňajú si skúsenosti a my v rámci Európy um, sme radi, že všetky orgány sa riadia rovnakými normami, kvali- normami kvality a dokonca som povedal, že ak neexistuje výroba automobilov, tak um, možno, že takýto or- orgán takéhoto štátu je viac nezávislejší než orgán štátu, kde sa vyrábajú vozidla. Čiže môžete na to nazerať z rozličných uhlov, ale pracujeme s európskou legislatívou v rámci európskeho systému, ktorý, nás, ktorý hovorí o tom, že orgány sú rovnocenné a že sa riadia rovnakou kvalitou pri svojej práci. Nech sa páči. Uh, hello, Mr. Falkenberg. I'm very sorry that I could... Ďakujem pekne, pán Falkenberg, za to, že ste prišli medzi nás. Nemohla som tu byť na úved a preto som premeškala časť výmeny názorov, ktorá sa tu dnes udiela, ale bola som tu, keď sa pani Dali pýtala ohľadne expertnej skupiny a expertízy a chcem sa venovať tejto téme. Nemyslíte si, že z dôvodov e, transparentnosti by vlastne takíto experti mali byť e, priži- prižiadaní alebo prizvaní iba na úvod tejto fázy a potom ďalej by mal byť kontakt zakázaný. Momentálne pracujú na finálnej verzii, ktorá má byť predložená členským štátom. Nežiadame snať príliš veľa od automobilového sektora, kde vlastne majú bojovať alebo ísť proti vlastným záujmom. Nie som si istý, či to je proti záujmom automobilového sektoru, aby títo produkovali zdravé, neškodné bezpečné výrobky. Ja si myslím práve naopak, automobilový priemysel má problém s tým, že vlastne produkuje vozidlá, ktoré nedodržiavajú tieto štandardy. Takže ja som si necelkom istý, či per definíciónem by som mohol súhlasiť s tým, či priemysel má alebo nemá záujem v obchádzaní environmentálnych zdravotných štandardov, avšak akceptujem to, čo ste povedali, v tom zmysle, že musí byť jeden, musíme byť veľmi obozretní, pokiaľ ide o prizvanie expertov, ale zároveň aj stanovenie si jasnej línie, že kto bude to finálne rozhodnutie príjmať. A finálne rozhodnutie musí byť nezávislým, nezávislým zo strany služieb služby, ktoré majú vlastne právo predložiť návrh zákona. Myslíte si, že tá nezávislosť je zaručená momentálne? 40 rokov som pracoval v službách komisie a v mojich oblastiach by som povedal, vo väčšine prípadov, teraz mi nenapadá žiadny taký prípad, kde by som musel povedať, že experti z akéhokoľvek eh, sektora by nás boli viedli nesprávnym smerom, pretože na všetkých inštanciách a prípadoch, ktoré som si ja vypočul, už sme si vypočuli vlastne záujmy biznisové, obč- expertov občianskej spoločnosti, mimovládnej organizácie, ako aj vedecké poradenstva, výskumné inštitúty a v kontexte týchto informácií nazbieraných môže potom komisia prijať e, nezávislý, robustný návrh. Pani López Vermecho. Petovne ďakujem veľmi pekne. Hovorili sme, že využívanie vypínacích zariadení teda systémov, ktoré boli využené v rámci aut, boli od roku 1998 zakázané v prípade všetkých aut. V tomto zmysle, pokiaľ ide o schvalovanie nových aut, som sa chcela spýtať, či ste nepodozrievali z použitia takýchto defeat devices a ako ste obvodňovali, že dochádzalo k schvalovaniu aut, ktoré boli nad normu. A v tomto zmysle, či ste nepodozrievali národné, alebo či, či si nemali pozrenie, že národné orgány v Nemecku, Veľkej Británii, Luxemburgu, Španielsku, Taliansku, Belgicku, e, že schvalujú obeh vozidiel, ktoré porušovali normy. A v tomto prípade, prečo sa domnievate, e, alebo teda prečo podľa vás nezačalo žiadny vyšetrovací postup? No a nakoniec Myslíte si, že je dôležité upraviť schvalovanie aut na miesto a že by to bolo lepšie na miesto mm, rámcovej smernice, že takýto postup by bol lepší? At, uh, at, at no point did I, did I... Nikdy som si nemyslel, alebo nikdy nikto nepovedal niečo také, že by boli postupy v členských štátoch také, ktoré by boli nelegálneho charakteru. Myslím, že som to povedal aj v rámci reakcií písomnej podobe na vaše otázky. Ja považujem za veľmi ťažké predstaviť si, že by kompetentné orgány v členských štátoch vôbec mohli konať v rozpore s predpismi. My sme systémom predpisov, Európa sa zasadzuje o právny štát a bolo by pre mňa jednoducho nepredstaviteľné si takéto niečo vôbec predstaviť. Takže opätovne však musím povedať, že mali sme tu problémy, pokiaľ ide o implementáciu, že do akej miery sa táto legislatíva dala prekrútiť a či členské štáty mali byť možno viac obozretnejšie, či možno sa mali spýtať viac otázok, keď si uvedomili, ten rozdiel medzi testovými, testovacími laboratóriami a skutočnými misiami? Ja si myslím, že áno, mali tak spraviť, ale nemyslím si, že tu bolo nejaké podozrenie v nejakom čase, že by tu boli nelegálne postupy, pokiaľ ide o a úrady členských štátov, až tieto by bolo toho implicitne alebo explicitne zaangažované. Ďakujeme pekne. A posledná otázka, na ňu dostane možnosť spýtať sa ju pani Deli. Ďakujem pekne. Vráťme sa k tomu, čo sme tu spomenuli v poslednej otázke. Opätovne ste poukázali na tú slabosť národných orgánov, že tie autá ešte stále sú na cestách, hoci prekračujú 5 až 10 krát tie normy, hoci úspešne prešli testami o o tie testy na NOx. My všetci s vami súhlasíme, súhlasíme s vami, avšak teraz si treba predstaviť budúcnosť a povedať na otázku a dať odpovedať na túto otázku. Čo by ste navrhli, pokiaľ je jeden z nový známy systém homologizácie vozidiel? Myslíte si, že tak ako my v tomto výbore, nám bolo povedané, že jednoducho treba skutočne spustiť skutočný európsky nezávislý úrad, najvyšší čas, ktorý by vlastne dohliadal nad tým, čo ste nám tu práve povedali, pokiaľ ide o otázku dohľadu nad trhom, ale zároveň aj pokiaľ ide o otázku homologizácie vozidiel. Môžete sa k tomu vyjadriť, poprosím vás. Myslím si, že e, systémy, kde sme zriadili európske orgány, sa presadili, tak si myslím, že s tým musíme počítať aj v tejto oblasti. Alebo si to musíme vedieť predstaviť. Avšak závisí to od legislátorov, od členských štátov, od komisie Rady a Európskeho parlamentu, aby nám povedali, že do akej miery sú ochotní urobiť pokroky v tejto oblasti, ale si myslím, že tam, kde sme v týchto oblastiach urobili krok dopredu, tak tam skutočne máme najlepšie skúsenosti, pretože tie legislatívne akty, ktoré boli prijaté tu, sa potom implementujú rovnakým spôsobom naprieč celost celým území Európskej únie. Áno, my s vami súhlasíme, ale vy, vy máte nejaké konkrétne odporúčania, ako treba postupovať, ako zabezpečiť v budúcnosti tú agentúru, pretože ste hovorili tu o otázke nezávislosti. My vidíme veľmi dobre, že každý sa snaží ťahať tie svoje nitky v rámci tohto typu legislatívy. To znamená, treba vychádzať z modelu, ako je v Amerike, je tu agentúra pre zdravie a životné prostredie, alebo treba možno ísť progresívnejšie takým spôsobom, že sa vytvorí táto agentúra, ktorá bude všetko kontrolovať, tie národné agentúry. To by bol prvý krok na to, aby sme potom ďalej mohli vytvoriť absolútnu nezávislosť a uvaliť tým úradom národným určité povinnosti z hore. Myslím si, že prvý krok je spočíva v tom, že potrebujeme jasnú a precíznu legislatívu na európskej úrovni. Potom môžeme sa venovať tej otázke realizácie. Myslím, že momentálne sa venujeme práve tomuto, pokiaľ ide legislatívu týkajúcej sa reálnych emisí, budeme tu mať lepšiu, oveľa lepšiu základňu. Budúca etapa je tá, že sa budeme musieť rozhodnúť, ako posilníme spoluprácu, či už teda decentralizovaného charakteru medzi jednotlivými členskými štátmi, alebo či spustíme niečo centralizovaného charakteru, ako to zadefinujeme v danej chvíli, ale to je otázka, ktorá sa týka budúcnosti a týka sa to mojich nasledovníkov, aby sa v tejto oblasti angažovali. Posledné otázky ohľadne budúcnosti. Takto sme uzavreli dnešné vypočutie. Ďakujem veľmi pekne za vašu účasť. Kolegovia, ktorí sú pripravení predložiť písomné otázky, môžu urobiť takto pred piatkom. Teraz budeme mať krátku prestávku, než budeme pokračovať ďalej v našom programe. Ďakujem. Okay, colleagues, we can uh, move on with our second hearing. Kolegovia kolegy, nebudeme pokračovať s ďalším vypočutím. Vítame tu pán Daniela Kalechu, bývalého generálneho riaditeľa DG Grow. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste prijali naše pozvanie, pán Kalecha i Krespo. Prizvali sme vás medzi nás v kontexte vašej funkcie bývalej, kde ste boli generálnym riaditeľom na riaditeľstve od roku 2012 do roku 2015 a cieľom tohto vypočutia, aby sme sa viac dozvedeli o súčasnej legislatíve, o homologizácii vozidel Európskej únii, E-mailom sme dostali odpovede na určitý zoznam otázok, na ktoré ste reagovali, už sme si to prečítali. Máme hodinu a 40 na toto vypočutie. Teraz vám veľmi rád dám slovo na vaše úvodné slova. Máte k dispozícii zhruba 10 minút. Ďakujem veľmi pekne, pán Demesmacher, pán predseda, vážení poslanci, poslankyne. Chcel by som sa vám poďakovať za vaše pozvanie, aby som sa mohol pred vašim výborom opäť vyjadriť, pretože bol som tu ako generálny riaditeľ DG Environment na prvom zasnutí tohto výboru, takže ja skutočne oceňujem tú príležitosť, ktorú mám že sa tu môže vyjadriť ako bývalý riaditeľ DG Enterprise v období 2012-2015. Ak mi dovolíte, tak takisto doplním nejaké pripomienky z vlastnej skúsenosti z DG Environment, kde som pracoval od septembra roku 2015. Začnem teda s tým obdobím, keď som pracoval pre DG Group. Nazval by som tieto roky rokmi a konkrétnych krokov. Prečo? Pretože keď som začal ako generálny riaditeľ v DG Enterprise, neskôr DG Grow, moja, moje portfólio bolo, aby sme mali komunikácie vyhlásenie CARS 2020 a zabezpečili implementáciu. CARS 2020 bolo bezprecedentným počinom, pretože sa vypracovala nová stratégia pre automobilový sektor, aby sa posilnila jeho konkurencieschopnosť, kapacita inovovať sa, takisto aj bezpečnosť a v neposlednom rade to má byť príspevok aj k udržateľnosti. Spomeňme si na tú situáciu v tom čase. Mali sme tu hlbokú hospodárskú krízu. Potrebovali sme konkrétny plán pre sektor, kde je zamestnaných 12 miliónov ľudí v Európskej únii a je to najväčší investor do výskumu a inovácie. Zároveň má aj kľúčové zodpovednosti, pokiaľ ide o otázku bezpečnosti a dodržiavania environmentálnych štandardov. Viete, čo sa udialo? Komisia prijala svoje vyhlásenie v novembri roku 2012 po extenzívnych diskusiách s členskými štátmi, 7 komisárov, 9 ministrov, výbor EKON, e, sociálny výbor a 18 súčasne zaangažovaných z výrobnej sféry, na to, aby sa zabezpečil dobrý proces. Mesiac na to, v decembri roku 2012, rada schválila plán a jeden rok na to, v decembri roku 2013, Európsky parlament takisto podporil tento plán. Bola tu dohoda s obchodom pre obchod, pre vnútor, s výborom pre obchod a, pre, a s ďalšími výbormi. Jeden z tých prvkov tohto plánu boli skutočne práve tieto emisie reálne namerané z prevádzky. Všetky zúčastné strany súhlasili s tou diagnózou, budem citovať, čo sme vtedy povedali. Súčasné postupy, pokiaľ ide o meranie znečistujúcich látov, neprezentujú reálnu situáciu za premávky. A uviedlo sa, že konkrétne pokiaľ ide emisie NOx, tieto sú oveľa vyššie, v skutočných bežných prevádzkových podmienkach ako limitné emisné limity, ktoré sa vlastne stanovili pre testové, pre laboratórne testy. Náš systém, inými slovami, nefungoval, absolútne zlyhal. Na dôvážok viaceré členské štáty nedodržiavajú v súčasnosti legislatív týkajúce sa kvality ovzdušia a poznáte čísla 14 tisíc predčasných úmrtí, 70 tisíc, ktoré súvisia práve s otázkou dopravy. Komisia dostala požiadavku, aby vypracovala nový testovací systém na to, aby sa merali skutočné emisie za prevádzky vozidel, aby sa zlepšili aj laboratórne testy, pretože tieto nefungovali dobre. Politický časový harmonogram sa stanovil. Malo sa to finalizovať tým, že vstúpi do platnosti Euro 6 od roku 2017. Všetky, všetky zúčastnené strany si uvedomovali, aké sú tu rozdiely medzi RD a laboratórnymi testami. Nikto nenapadal tento prístup, nikto nenapadal len časový harmonogram. Všetci súhlasili s tým, že takto treba postupovať. Mm, my sme si uvedomili, že na to, aby sme uspeli a zlepšili situáciu, budeme musieť pracovať v dvoch oblastiach. Zreformovať homologizačný proces, posilniť dohľad nad trhom, homologizácia homologizačné testy a dohľad nad trhom sú vlastne dve strany tej istej mince. A ja musím pripomenúť, že komisia uspela pod môjim mandátom spustiť tento revízny proces, završiť ho. V roku 2015 sa prijal aj prvý akt, kde sa prijali vlastne PEM, to sú požiadavky záväzné, pokiaľ ide o homologizáciu a to bola signifikantná zmena radikálneho charakteru. Takisto sme doplnili ďalšie časti tohto systému a vyrokovali sme nový celosvetový test VLTP, ktorý neskôr mal nahradiť európsky cyklus neposlednom rade, keď som sa vzdal funkcie ako generálny riaditeľ DG Enterprise, tak vlastne homologizačný návrh, pokiaľ ide o podporu dohľadu nad trhom, bol takisto pripravený a bol neskôr prezentovaný. Boli tu síce určité zmeny v januári roku 2016. Takže ja viem, že tento výbor má veľké problémy a záujem, práve pokiaľ ide o prešetrenie trhu, či komisia omeškala tento proces, pokiaľ ide o zavázanie nových testov, to je niečo, čomu sa venujete. Dovolte mi povedať niečo celkom jasne. Nariadenie 2017 dal právo komisii, aby sa vypracoval nový test. Práce začali hneď. DG Enterprise malo vodcovskú úlohu, pracovali sme v úzkej spolupráci s ostatným generálnym riaditeľstvom, predovšetkým DG Environment a takisto sme pracovali s JRC, ktoré vypracovalo dve technické štúdie a takisto sme vytvorili RDS skupinu, ako otvorenú platformu na prediskutovanie technických záležitostí. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí boli toho zaangažovaní. Napriek obmedzeniam a zdrojom, ktoré spomenul pán Falkenberg, práca sa podarila, tak zo strany JRC, eh, ako aj na základe úzkej spolupráce medzi oboma gremiami a komisiou. JRC v rámci správe za rok 2013 analyzovala dve doplnkové emisné postupy Potrebovali sme zmeniť zastaralý text. Mali sme tu náhodné cykly a potom konkrétny prevádzkové cykly, kde boli tie tzv. PEMS systémy. Obe zariadenia boli realizovateľné, ale JRC prišlo k záveru, že PEMS sú lepšie na to, aby sa pokryli väčšie širšie spektrum tých prevádzkových emisí. Avšak GRC nám takisto povedalo v roku 2013, že tu bola limitovaná disponibilita PEM zariadení, že tu boli potenciálne klimatické, geografické obmedzenia, ako aj sezónne, a že implementačné náklady s tým takisto súvisia budeme musieť veľmi pozorne zadefinovať tie jednotlivé e, obmedzenia. Ďalej, potrebovali sme postupovať ďalej preto JRC malo vypracovať postup PEMS. Chcel by som pripomenúť, že priemysel a výrobcovia aut podporovali tu druhé riešenie, nepáčili sa im PEMS a vlastne takisto sme sa dohodli na tom, že komisia podporí tie RDE testy ako doplnkový postup pre WLTP, ktoré vlastne bolo prijaté. Prepáč, že toľko skratiek, ale keď hovorím vlastne celé meno týchto skratiek, tak len prídem o čas. Takisto sme sa dohodli, že tie finálne testy budú aplikované v septembri roku 2017 do tohto času, takže tá úloha bola veľká. Technické záležitosti sú veľmi komplexné, sú tu viaceré pohľady, viaceré záujmy, politicky veľmi komplikované to bolo, to bola to veľká výzva. Žiadny iný región na svete sa nepustil do niečoho podobného. Európska únia znovu bola vodcovská v oblasti automobilového sektoru a viete, že naše štandardy sú z globálneho hľadiska na najvyššej úrovni. Technická práca teda bola završená v apríli roku 2014, keď komisia prezentovala architektúru RDE so súhlasom všetkých služieb a my sme súhlasili s tým, že tu budú štyri právne akty. To bolo potrebné na to, aby sme vlastne zjednodušili to prijatie. Mali sme dobre sme spravili, hoci to bolo vnímané ako oslabenie KARS 2020, ale išlo to ruka v ruke s našim zámerom. Nemohli sme to prijať autonómne na úrovni komisie, potrebovali sme komitológiu, potrebovali sme kvalifikovanú väčšinu štátov a je pravda, že v tomto kontexte môj priateľ a kolega Karl Falkenberg mi napísal a povedal, že Máme obavy, že tento, táto zložka sa omešká a moja reakcia, moja reakcia, ktorú som sposvedkoval aj výboru, je tá, že my neočakávame, že tu budú nejaké omeškania, alebo že sa zjemní to, čo sme chceli. Ale musím povedať, že to bolo veľmi ťažké, pretože vlastne diskusie preukázali to, že, bol, že tu bolo celé zdlhavé a na poslednej chvíli, v poslednej chvíli sa skutočne museli robiť tie testy a že boli tu určite technické záležitosti, ktoré sme museli zohľadniť. Právny akt bol prijatý v maji roku 2015. Áno, je pravda, že sme chceli ho prijať ešte v septembri roku 2014. Áno, mali sme určité omeškanie v maji 2015. Bola to nová komisia, ktorá vlastne roku 2014 spustila tieto PEM. Mali sme tu novú komisiu, ktorá to musela na kolegiu presadiť. To vysvetľuje aj to, prečo sa to omeškalo a nemali sme potom kvalifikovanú väčšinu v marci a nakoniec sa nám to podarilo dosiahnuť v maj roku 2015. Po tomto schvalovaní, po všetkých týchto interných schvalovaniach, všetky služby komisie, vrátane DG Environment, vrátane JRC samozrejme súhlasili a pán Falkenberg súhlasil a poďakoval sa mi v marci 2015 za výsledný produkt. Ja viem, že tento výbor takisto hovorí o tých prerušovacích zariadeniach, DeFi devices. Áno, je to fascinujúci koncept, o čom vlastne hovoríme. Chcel by som spomenúť, že tieto prerušovacie zariadenia sú zakázané, sú nelegálne od roku 1998 podľa európskych predpisov a každý výrobca, ktorý ich používa, musí byť sankcionovaný. Pravidlá sú jasné, členské štáty majú nástroje, ktoré majú k dispozícii na to, aby to uplatnili. Komisia nevedela alebo nedostala žiadne dôkazy o hlavne takýchto prerušovacích zariadeniach ani že by to boli rozdiely, pokiaľ ide o tie testovacie postupy. My sme si uvedomili, aké boli rizika, avšak zavedenie RDE nových testov pokázalo na tieto rozdiely a znížili sa vlastne znižili sa miera využívania týchto prešovacích zariadení podľa JRC. Nakoniec by som chcel povedať pár slov počas tých posledného obdobia, kde som pracoval na komisii. V stručnosti. Hneď ako som sa zhostil úradu na DG Environment, to bol škandál Volkswagenu. Malo to veľký dopad na reputáciu európskeho priemyslu. Boli sme šokovaní a ja som bol nahnevaný, pretože som bol generálny riaditeľ DG Enterprise. Ja by som bol chcel, aby sme sa vyhli takémuto prípadu. Keď už som bol DG Environment, tak vlastne moje príkazy pre môj tým bol celkom jasné. Promade podpory DigiGrow vo všetkých sekciách. Vrátane žiadať členských štátov, aby urobili národné preskúmanie situácie, vyšetrenie. Po druhé, treba preskúmať to, že či smernica o životnom prostredí sa dá uplatniť. Mala Európska únia nejaký podobný nástroj? Bohužiaľ, analýza pokázala na to, že táto smernica nepokrýva vlastne emisije, Týka sa to iba biodiverzity pôdy a vody. Napísal som všetkým generálnym veľiteľstvám a apelal som na to, aby sa robili konkrétne kroky, aby sa zmenili ďalšie veci, pretože zmeniť testy to nestačí. Treba postupovať s novou technológiou v mestách, sú tu nové spôsoby merania a ja chválim niektorých poslancov, pretože sa nám to podarilo. Mali sme tu dohody o národných stropoch emisných, ktoré budú mať konkrétny dopad na znižovanie znižovanie množstva úmrtí do budúcna. A neochvejne pokračujeme aj ďalej. Máme 29 prípadov pre vyšetrovania proti členským štátom. Spúšťame Cleaner Dialogues a podporujeme technológiu nízkoemisných vozidiel. Robíme maximum na to, aby sme obnovili dôveru spotrebiteľov v automobilový priemysel. A na záver by som túto úvahu spomenul. Prípad Volkswagenu nám poukázal, že je dôležité a myslím si, že váš výbor to preskúma, musíme sa poučiť, musíme sa vyhnúť podobným situáciám v budúcnosti, ale myslím, že sa treba takisto chopiť príležitosti a robiť tri veci. Treba urobiť RD reformu, završiť ju, pretože ak auta skutočne budú mať tie emisie, ktoré sa namerajú, tak to bude dobré. Treba post- homologizačný systém zlepšiť, ale takisto musíme zlepšiť aj správu našich systémov. Jedna z tých ponaučení je, že Európa vlastne draho platí náklady za tú fragmentáciu. A skromná skúsenosť komisie z mojej strany toto sa týka, že potrebujeme aj silný európsky dohľadný mechanizmus nad operátormi a národnými orgánmi, tak ako to vlastne je aj v ostatných prípadoch dopravy a ako sme navrhovali aj v prípade homologizácie predtým. Spôsob, ako môžeme postupovať, je nie demonizovať automobilový priemysel, si tí, čo to porušili, musia byť sankcionovaní. Automobilový sektor už nebude vyzerať rovnako ako doteraz. Je to definujúci rozhodujúci moment, kde môžeme radikálne zmeniť tento rámec Vaše odporúčania pre, pre nás sú dôležité, aby sme posilnili náš systém, aby sme zlepšili zdravie európskych občanov. Ďakujem veľmi pekne a prepačte. Začneme s pravodajcami a potom zastupca za každú politickú skupinu. Tie sloty po 5 minút. Držte sa teda prosím ča, na ča, vyhradeného času. Poslanci môžete prerušiť a doplniť e, ďalšiu otázku bez prekročenia tých 5 minút. Prvý je pán Gerbrandy. Ďakujem e, i vám, pán Krespo, za prítomnosť Parlament prijal uznesenie k CARS 2020, ale veľmi kritizoval e, odročenie. Žiadali sme zavedenie testov v reálnej premávke bez e, omeškania. Moja otázka je nasledovná. Videli sme vnútorné e, e-mailové komunikácie medzi DG Enterprise DG Envy a GRC už v roku 2012, keď ste nastúpili do funkcie. A bolo jasné, že je tu viac než len uh, podozrenie z používania uh, týchto zariadení. Boli ste informovaní o týchto informáciách niekedy? Hm, ďakujem. chcem pripomenúť, že Európsky parlament, pokiaľ ide v prvý bod, teda bez oneskorenia a RD, e, tu boli tie technické otázky, ale pokiaľ ide tieto vnútorné e-maily, nebol som si vedomý týchto výmen. To vedie k obavám, pretože to boli veľmi dôležité zistenia GRC, a ľudia vás mali, vaši ľudia vás mali informovať a vy ste neskôr mali informovať komisára. Ale tým sa len zaoberáme. Ďalšia otázka sa týka vašeho stanoviska o tom, čo ste všetko urobili, kým ste boli riaditeľom v tom prostredí, v tej oblasti e, životného prostredia množstvo porušení ale ako generálny riaditeľ ste sa skôr zameriavali na dlhodobé tendencie, rozvoj eh, RD a tak ďalej, ale súčasne ste mali výrazné silné náznaky od kolegov z DG Envy, že aplikácia existujúcej legislatívy nebola dokonalá. Moja otázka teda znie, prečo ste nikdy neinformovali alebo nepožiadali sa členské krajiny, aby poskytli presnejšie informácie o e, presadzovaní práva terajšej legislatívy a tiež, e, čo nám povedal pán Falkenberg dnes popoludní, nedostatok dozoru na trhu členských krajín. Vy ste o tom boli informovaní. Budem veľmi jednoznačný. Keď som pracoval v DG Enterprise, hlavným našim cieľom bolo zmeniť testovací systém, ktorý nebol dobrý, nebol reprezentatívny, aby sme vytvorili skutočné emisie. Kedykoľvek sme mali dôkazy o konkrétnych problémoch v členských krajinách, tak sme konali. Pamätám si, e, čo som robil v postupe MAC. Pokiaľ ide o homologizáciu, je tu smernica, ktorá sa implementuje členskými krajinami ale európsky e, rámec e, jasne rozdeľoval zodpovednosť. Európska komisia reguluje, členské krajiny musia implementovať legislatívu a výrobcovia musia byť v súlade s ňou. Členské krajiny majú e, inštitúcie na implementáciu. Kde keď boli dôkazy, že členská krajina neplní si svoju úlohu, E, presadzovania práva komisia má možnosť e, poslať krajinu pred súdny dvor. Predtým, než idete k súdu, je ešte ďalší krok. Kým začnete prostup, e, to je to žiadanie si informácií. A komisia mala množstvo informácií, že členské krajiny neboli dostatočne, nevymáhali legislatívu, ale nikdy tu nebola otázka o členských krajinách tomu. Nikdy sme nemali informácie, pokiaľ ide o zlyhanie členskej krajiny že by neaplikovali legislatívu. Čo sme my vedeli, že vozidla presahovali limity. A my sme to pripísali nedostatku reprezentatívnosti tých e, NADC e, cyklov v testoch. Hovoril som s ľuďmi, ktorí boli v tomto procese v pracovných skupinách a povedali mi, že toľko tu bolo predstaviteľov priemyslu a tak málo z členských krajín v Európskej komisie. Nerobili sa zápisnice na týchto zasadnutiach. Toto je ten rozvoj tých nových testov v reálnej prevádzke. Ak by ste sa boli snažili zorganizovať inštitucionálne to pozdržanie, tak to malo byť takto. Kto, všetci prítomní v priemysli hovorili každý po dvoch hodinách e, boli naštvaní, že sa neprijali rozhodnutia. Prečo tento proces bol taký? Prečo nie len 3 a 4 zastupcovia z priemyslu? Prečo 30-40? Chcem vyzdvihnúť to, že zo všetkých zasadnutí, ktoré sa uskutočnili v technickom výbore pre motorové vozidla, mali by sme zápisnice, mám ich tu, Máme tiež pracovnú skupinu pre skutočné misie, to bolo otvorené všetkým zainteresovaným a podľa toho, aký to bol aktér, sme mali prezentácie z ICCT od priemyslu, nebolo to uzavreté. Je samozrejme logické, že keď e, reformujete legislatívu, ktorá pre určitý sektor je významná, ten sektor to výrazne sleduje. To, nie je nezvyčajné. Výboru však môžeme poskytnúť všetky zápisnice technického výboru, práca výboru pre, pre uh, skutočné misie. Pán Zalba Videgaj, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Veľmi pekne ďakujem, pán Kadecha, za to, že ste opätovne prišli e, medzi nás, e, že ste pripravení spolupracovať s našim výborom. Um, ja by som sa rád dotkol otázky, či ste mali nejaký dôkaz porušenia legislatívy, pokiaľ ide o manipuláciu s emisiami zo strany niektorého z výrobcov a čo ste urobili? No už môžem vám povedať o jednom prípade, ktorý sa udial počas môjho mandátu a poviem vám, ako to prebehlo. Cestou ehm, tlačového oznámenia v septembri 2012 jedna spoločnosť Daimler-Benz oznámila, že nebude využívať um, ne, nebude využívať zmrazovacie, zmrazovací prostriedok, ako káže legislatíva, že tým pádom vlastne budú ich emisie navýšené. Čo som ja urobil? My sme sa stretli uh, s týmto podnikom. Okamžite sme informovali orgány dohľadu, nemecké orgány. Nemecké orgány nám povedali, že pochybujú ohľadne bezpečnosti tohto nového prostriedku na rozmrazovanie a my sme už požiadali spoločné výskumné centrum, aby sa vyslovilo, že či analýza bola správna. Centrum nám povedal, že, že tento prostriedok nepredstavuje problémy s bezpečnosťou. A ja osobne som išiel na technický e, výbor, aby som to povedal všetkým členským štátom a zistili sme, že existovali autá, ktoré boli uvie, uvedené na trh s, so starým certifikátom, certifikátom. Otvorili sme príslušné konania. Zistili sme, že boli problémy s homologizáciou, nielen teda v Nemecku, ale aj v, Spojenom kráľovstve Luxembursku a Belgicku, čiže potom, keď sme dostali od nich vysvetlenia, sa táto vec dostala vlastne na komisiu a malo to ísť na súdny dvor v Luxemburgu po odvodnom stanovisku, ale nestalo sa tak, pretože Francúzsko zablokovalo všetky auta na hranici s Nemeckom a Rada štátu požiadala opravný prostriedok a ja chcem povedať, že komisia sa pridržala ako strážkyňa zmluv svojej pozície. Um, a my sme sa, my ako komisia sme prijali všetky opatrenia na to, aby došlo k naplneniu e, legislatívy spoločenstva. Ešte okrem toho sme sa rozhodli reformovať našu homologizačnú legislatívu EÚ, pretože bolo zrejmé, že e, je tu problém, že štáty mohli využívať staré homologizačné certifikáty pre nové vozidla. A tento návrh e, bol predložený a je to zásadný návrh. Ja viem, že to sledujete zblízka. Je veľmi dôležité, aby um, tento návrh bol schválený, pretože jednak je dôležitá zmena textu a jednak samozrejme dohľad nad trhom. Áno, pán Kajecha, je zrejme, že e, ste raznotne reagovali. Pán Falkenberg bol pred vami, to viete, všetci vieme o liste, ktorú ste dostali. Um, kde sa hovorilo o nezrovnalostiach medzi laboratórnymi testami a testami za reálnej prevádzky. Prečo komisia neotvorila uh, konanie voči výrobcom? Pán Falkenberg to vysvetlil. On nadniesol obavy, ktoré má, pokiaľ ide o meškania, pokiaľ ide o meškania prijatia, mal, mal strach, že reforma legislatívy nebude schválená, mal, mám teda mysli legislatívu RDE. Ja som mu na to odpovedal a myslím si, že moja odpoveď je pomerne jasná. Ja som mu zagarantoval vo svojej odpovedi, že má, že má môj osobný záväzok k tomu, že budeme spoločne pracovať, aby došlo k čo najskôršiemu prijatiu e, legislatívy, ale chýbala nám kvalifikovaná väčšina v rámci výboru a dohodli sme sa, že neumožníme, aby došlo k oslabeniu ustanovení. A ďalej, toto, čo povedala, by sme vyšetrovali výrobcov. Nuž, ale ja nemôžem, ja nemôžem otvárať konania voči výrobcom. To musia urobiť členské štáty. A členské štáty mali vedomosť o tejto správe, ktorá bola predložená na skupine pre RDE a následne v oktobri 2014 mali prístup k tejto správe. My, my tu nie sme v rámci e, práva e, hospodárskej súťaže, teda my môžeme Leg, súčasná legislatíva komisii neumožňuje príjmať kroky voči výrobcom. My Legislatíva hovorí, že my môžeme požiadať členské štáty, aby tak uskutočnili, ale na to potrebujeme aj dôkaz, ktorý sme v tomto prípade nemali. Ďakujem veľmi pekne, pán Kárek. Thank you very much. Uh, Ďakujem. Teší ma, že tu znova ste. Veľmi ma to zaujíma, čo rozprávate. Priamo sa spýtam. Podľa vás, bolo niekedy v tomto procese z e, RDE, bola tu úspešná snaha buď od komisie komisárov alebo od priemyslu zastaviť alebo spomaliť rozvoj testov RDE. Povedal niekto významný nie, nie a e, blokoval ten proces? Za komisiu nikdy. Naopak. Za nás v, žiad, v žiadnom z prípadov, pokiaľ ide o členské štáty, tam prebehlo veľmi veľa diskusí. Neboli proti, ale chceli si byť isté, že systém bude naozaj fungovať a za e, odvetvie e, tým, tým sa systém PEMS RDE nepáčil. Oni by boli uprednostnili e, nejaký cyklus, ale nie RDE. A to sme vlastne vo finále aj schválili. A to je aj súčasťou správy zo strany e, RRC, v roku 2013 tu sa hovorí, je, hovorí sa, existujú dva systémy, jeden uprednostňujú členské štáty a komisia, pretože, pretože sa najviac, je najviac prispôsobiteľný reálnym podmienkam a je tu druhý systém, ktorý preferuje, um, ktorý preferuje odvetvie a nakoniec teda sme presadili ten, ktorý sme chceli my a členské štáty odvetvie, potom zastupcovia odvetvia museli pracovať na tom, aby ten systém bol čo najdôveryhodnejší. Ďakujem. Okay, so what you're saying now, what you said in your... To, čo hovoríte teraz a čo ste povedali aj skôr, že ten proces e, trval dlho, ale že vlastne tu bola skôr prekážka. Podľa vás, čo by sa mohlo urobiť e, v budúcnosti, ak nikto k tomu neprekážal, že 7-8 rokov je naozaj e, veľa rokov na vývoj ak si je to legislatíva, testovanie, ak to má priamy dopad na ľudské zdravie. Čo by sa malo zmeniť v systéme, aby na budúce, keď máme meniť, nebude to trvať toľko. alebo je to inherentné tej vlastnosti, že to bolo poprvýkrát a že nedá sa to skrátiť. No už poviem dve veci na vašu otázku. Poprvé, dotiahli sme to za mojeho obdobia, za tri roky ako generálneho riaditeľa. Predtým sme to nemohli urobiť, nemali sme podporu, politický mandát všetkých inštitúcií, celého priemyslu, aktérov z Karsu 2020. A toto sa udialo len v novembri 2012. Ako náhle sme v novembri 2012 dostali mandát, Začali sme samozrejme už predtým, je 2011, ale ako náhle sme dostali, mohli sme konať. Keď sa pozriete na čas, ktorý nám to trvalo, bolo to relatívne krátke. Za tri roky sa to udialo. Za môj mandát ako generálny riaditeľ nie je to ešte dokončené. A mimochodom, stále rešpektujeme lehotu 2017. Samozrejme, že nedosiahli sme to na december 2014, ale bolo to v maji 2015. Lehota 2017 sa rešpektuje Prečo sa to nedelo predtým, to vám neviem povedať. Bolo to politické rozhodnutie. Keď som pracoval pre pána Tajanyho a spustil tú skupinu, to bolo dôležité rozhodnutie. Následne podpora zo strany všetkých členských krajín, všetkých ministrov, mimo vládky, aby to prešlo. Takže si myslím, že keď tu bola konsenzuálna, otvorená forma spolupráce za účasti priemyslu, politickej dimenzie, mimo vládiek, všetkých aktérov, výboru regionov, e, ekosoku. Bolo rozhodujúce všetko toto preto, aby sa to tak udialo. Ďakujeme, pán Dans. Ďakujeme. E, aké je číslo, počet ľudí, ktorí predčasne v Európskej únie zomierajú E, vzhľadom na kvalitu ovzdužia. 400 tisíc, predtým ste nepovedali. E, mal som to, že ste povedali 300 tisíc. 70 tisíc súvisí s dopravou. To sú čísla e, z čiastočiek, nie z NOX. Komisia by sa mala viac týmto zaoberať, že totiž pokiaľ ide o benzínové a, a auta, nehovoríme o čiastočkách. Počuli sme tu o tom, že tá definícia tých prerušovacích zariadení sa dá všelijak e, definovať, pretože e, rozdiel medzi týmto zariadením a e, inými postupmi nie je celkom jasné. Jednoducho nie sú tu dôkazy, kontakty s členskými krajinami bez dôkazov a naopak dôkazy bez nich. A jediná vec, ktorá sa dá urobiť, sú externé informácie, ktoré by vyzdvihli, že niečo sa e, nedieje správne. hovorili ste už o e-mailoch, ale nie je v tých e-mailoch z roku 2008, 10 a 12 na základe s e, nákladnými užitkovými vozidlami a škandálov v Spojených štátoch. Nie, nie je tu informácia ktorá by sa dostala do vašich e, štruktúr. Prečo sa to vlastne e, neprednieslo vám? Máte pravdu, pokiaľ ide o Spojené štáty. Jediná, jedna z vecí, ktorá ma prekvapila, že čísla, e, že predpisy sú tu oveľa, oveľa tvrdšie než v Európe, ale čísla pre USA sú vyššie a my máme naozaj ešte stále problémy, pokiaľ ide o čísla VHO. Pokiaľ ide o e, tie prerušovacie zariadenia, tak tá téma nám ukazuje, aké je to zložité, ako ťažko sa zistujú. Dokonca aj e, GRC, ktorí urobili výbornú prácu, musím chváliť prácu technikov, v správe povedali, že je veľmi, dôležité, veľmi zložité ich nájsť. Takéto maskovacie zariadenie je niečo, čo sa umyselne použije na to, aby sa zmenilo správanie vozidla. Ale ten, to by mohlo byť aj cycle beating. Pre mňa, eh, pokiaľ ide o tie... O, nie je to fyzicky, fyzická vec. Presne z tohoto dôvodu, máte pravdu, pre komisiu to veľmi zložité zohrávať túto úlohu. 30 úradníkov v mojom oddelení vyjednáva e, dohody o voľnom obchode. E, vypršiava nám tu čas. Tie informácie, ktoré e, prišli z týchto e-mailov, nikdy nepre, neprešli vašim, vašou kanceláriou, vašim stolom. Neviem, o akých e-mailoch hovoríte je tu množstvo e-mailov medzi uh, DigiGrow a GRC. V jednom sa hovorí, toto sa deje v reálnom sve, svete na úvod. Hovorí sa o tom, že je tu určitý pamäťový efekt, ktorý sa implementuje v stratégii pre motory vozidiel. Toto určite muselo uh, vyvstať. O tomto som nebol nikdy e, informovaný Viac než e-mail potrebujeme nejaké podstatnejšie dôkazy, aby sme vedeli, čo sa deje. To všetko chápem, ale to je ten problém. Dôkazy nemôžeme dostať, kým, kým nie sú k tomu informácie. A to prilieha e, komisia. Vy e, sa spoliehate na informácie z členských krajín no a keď dostanete informácie, mali by ste konať a tuto mi to zaznieva tak, že takéto informácie nikdy k vám neprišli. V takom prípade by malo prebehať zistenie, prečo tieto e, informácie sa nikdy nezískali. Pretože to je jediný spôsob, ako ste sám povedali, získať dôkazy. Za môjho mandátu sme veľmi boli aktívni, že sme pripomínali členským krajinám ich povinnosti, pokiaľ ide o dozor nad trhom. Viacero listov, kde sa hovorilo o tom, prosím, buďte v e, delí dozore nad trhom musíme zabezpečiť, musíme zabezpečiť aby ehm, vozidlá rešpektovali životné prostredie. Pre komisiu je veľmi zložité nahradiť členské krajiny. Musíme rešpektovať subsidiariatu. My vytvárame regulačný rámec. Členské krajiny majú monitorovať tejto si, e, vy ste si mali žiadať dôkazy. A keď ste mali informácie, hovorili, že niečo sa deje, prečo ste nikdy nežiadali dôkazy? Vy tvrdíte, že to je preto, že ste to nevideli. Ale ja sa pýtam, prečo ste to nevideli? Ak sa objavil, ja som spomenul ten jeden príklad, ako náhle, náhle sa objavil, konali sme. Ako náhle prišli dôkazy, konali sme. Takto však nemôžno vidieť ten problém. To nie je komisia. Krajiny majú problémy presadzovať národné právo. Komisia nemôže urobiť nič. V, oblasti životného prostredia mám 29 prípadov e, stíhania krajín pre porušenie legislatívy. Oveľa efektívnejšie je, keď krajiny si vymáhajú legislatívu. Pán Federle, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za odpovede, aj za úvodné vystúpenie. Ja som rozmýšľal nad dohľadom nad trhom. Čítal som jeden list pána Tajanyho, kde sa obracia na vlády členských štátov a kde práve hovorí o dôležitosti dohľadu nad trhom. A Ehm, ja e, rozumiem tomu tak, že tento list e, bol pripravený po dovoze pneumatik z Číny, čiže netýkal sa emisií a určite nie vypínacích zariadení. Mám pravdu, ten list bol pripomenutím krajinám, aby presadzovali systémy dohľadu na trhom, 25. júla 2012 bol zaslaný členským štátom a tam sa hovorilo, citujem, členské štáty musia mať potrebné štruktúry a zdroje, aby mohli identifikovať na svojom území a prijať nápravné opatrenia v prípade produktov, ktoré nenaplňajú e, požiadavky homologizácie EÚ alebo ktoré predstavujú závažné riziko pre bezpečnosť a životné prostredie. Týka sa to aj falšovania takýchto produktov. Čiže to bol taký všeobecný list. Poslali ho členským štátom, aby mm, mm, išlo o problémy, ako hovoril pán Dens aj keď neboli dôkazy, my sme stále pripomínali členským štátom, že majú zodpovednosti v oblasti dohľadu nad trhom. Čiže vy si myslíte, že zodpovednosť bola v rukách členských štátov, aby konali v prípade listu, ale nebola to zodpovednosť komisie, aby konala v prípade, alebo na podnet e-mailu od IRC. My sme členským štátom povedali, aby sa ubezpečili, že platí to, o čom hovorí nariadenie. Nariadenie im dáva právomoc presadzovať. E-mail od JRC e nedáva právomoc komisii spustiť vyšetrovanie výrobcu. My takúto právomoc nemáme. Môžeme vyzvať krajinu, môžeme poprosiť krajinu, ktorej sa to týka, ak nedošlo mm, naplnením legislatívy. Ten, ten systém je taký, zákon musíme rešpektovať, ako pán Falke povedal, že systém môžeme skvalitniť, určite môžeme skvalitniť systém dohľadu a mali by sme tak aj urobiť. A nadväznosti na škandál Volkswagen, to je vlastne účelom návrhu k homologizácii, aby bol systém efektívnejší. A preto som na záver svojho vystúpenia hovoril o zlepšení riadenia a celkového dohľadu. Ja som bol zodpovedný v predchádzajúcej práci v komisii za oblasť dopravy. Automobilový sektor je jediný, jediným sektorom, kde neexistuje e, nejak, nejaký orgán dohľadu. Máme to v letectve, Európsku leteckú agentúru, máme to v námornom, pri námornej doprave, pri železničnej doprave, ale v automobilovom sektore treba dohľad posilniť a preto sme predložili tento návrh. Potrebujeme dohliada, teda potrebujeme, aby národné orgány dohľadali, ale um, dohľadali teda na výrobcov a e, ten návrh je práve na stole. Ak by som sa posunul k ďalšej otázke, čas tlačí. Uh, Ďakujem. Vy ste hovorili o otázke číslo 1. Možnosť, možnosti krokov, ktoré členské štáty môžu podniknúť, ako napríklad stimuly a zavedenie eh, obmedzenia prístupu v mestách a tak ďalej. Takéto niečo ste predstavili vy alebo komisia členským štátom počas, eh, počas toho, ako ste boli riaditeľom? keď e, vypukol škandál. Ja som zaslal tento list e, vo svojej súčasnej funkcii ako riaditeľ DG Environment. Ja som si uvedomil totiž, že nástroje sú obmedzené. A nestačí text len zmeniť alebo zmeniť homologizáciu. Čas zodpovednosti, ktorú máme, um, leží, tkvie v tom, že musíme začať v mestách a um, Viete, že platia obmedzenia dopravy, existujú rôzne stimuly. Sme svedkami aj toho, že aj technológia môže zohrať svoju úlohu. Elektrické auta, inovácie, e, tých opatrení, ktoré môžeme použiť, je celá škála. Všetky tieto opatrenia som ja e, zahrnul do listu pre členské štáty. Budeme o nich diskutovať, pretože je veľmi dôležité ísť nad rámec tých technických vecí, ktoré sa týkajú homologizácií a testov a riešiť problémy komplexne. Pán Lo, pani López Bermecho. Ďakujem, dobré popoludne. Pán Kajecha, vo vašich odpovediach je veľmi eh, jasne zrejme, že vy ste vedeli, že reálne emisie nekorešpondovali a že tieto nezrovnalosti boli známe neotlým útvarom komisie a aj tej najvyššej úrovni. Aj tej najvyššej úrovni. A bolo, objavilo sa to aj počas zasadnutí a tak ďalej a dokonca sa o tom hovorilo aj na zasadnutiach, na, na stretnutiach s výrobcami automobilov. Nuž ale, eh, pán eh, Kajecha, mne sa to zdá škandalózne, pretože buď ste mali podozrenie, že, spoloč- že, že, že podniky využívali DeFi devices, alebo pretože ste mali podozrenie, že neuplatňovali adekvátne emisné testy. Samozrejme, ja určite mám pochybnosť o tom, že obe porušenia sa udiali simultánne a vy ste nekonali, keď ste mali konať. Mám tri otázky, takže poviem to, poviem ich eh, za sebou a eh, lepšie tak využijeme čas. Nikdy sa nediskutovalo o vypínacom zariadení na manipuláciu, napriek tomu, že to bolo známe spolu zákonodárcom. Nepamätáte si žiadnu príležitosť, kedy by nejaký útvar hovoril o možnosti, že nezrovnalosti medzi reálnymi a zaregistrovanými emisiami boli vyššie pri niektorých modeloch až o 20 krát a nemať pozrenie, že môže ísť o nejaké nelegálne zariadenia, čiže to by bola jedna z tých prvých možností, na ktorú som ja myslela, aj napriek eh, tomu, že poznám len, len, len eh, tieto som sa odpoznala s tými nezrovnalostiami, to len keď o nich hovorila EPA pred rokom. Hovoríte, že e, ste že ste nemali podozrenie, že by národné orgány nenaplňali európsku legislatívu s tým, že by po prípade chybne uplatňovali legislatívu. Um, ja sa chcem spýtať, či ste diskutovali o tom s orgánmi členských štátov, kedy, na akej úrovni sa rozhodlo neotvárať žiadny postup pre porušenie, žiadne konanie. No už eh, ne, naozaj úprimne nerozumiem tomu, prečo eh, ste nepodnikli žiadne kroky. Takže nielenže, hovorí pán Kajecha, všetci vedeli, že dochádza k istým nezrovnalostiam. Parlament to vedel, respektíve vy ste to vedeli, rada to vedela. Ja, ja som vám citoval, čo sa hovorilo v rámci CARS 2020, že sú nezrovnalosti medzi testom v laboratóriu a reálnym testom, pod reálnymi podmienkami. Všetci to vedeli, ale o čo išlo? Všetci sme si mysleli, že pôvodom nezrovnalostí bol test, ten New European Driving Cycle a že tento test nebol ostatočne reprezentatívny, že systém a test boli zastarané. Preto Európsky parlament v roku 2013 hlasoval ministri na Rade pre konkurencie schopnosť, JRC, EHSV, všetky inštitúcie povedali, áno, treba systém zmeniť. Komisia, predložte nový systém, ktorý funguje. Riešenie bolo nastaviť nový systém, vďaka ktorému by sa merali emisie v, reálnom, v reálnych podmienkach. Nikto nám nepovedal, že existujú vypino, vypinacie zariadenia. My sme absolvovali stovky zásadnutí. E, nikto, nikto nám o takýchto zariadeniach nič nepovedal. Tak, tak stála situácia a, a určite sa to nedialo v zlej vôli. Vždy e, sme spolupracovali s členskými štátmi. Ak sú dôkazy, že niečo nie je v poriadku, konáme, ale ja nikdy nepredpokladám nič v zlej vôli, rozumiete? Čiže um, nemyslím si, Nemyslím si, že by členské štáty boli zámerne nejakým spôsobom postupovali. Pani Dali. Bonjour, monsieur Calera. Ďakujem pekne. Vítajte medzi nami, pán Kalecha. Prvá otázka. Naznačili ste zaujímavú vec. Povedali ste, že celý, že to všetci vedeli a nikto nič neurobil. Hovoríte nám tu pred našim výborom, že bolo by bývalo lepšie, aby sa urobili nové nástroje. Povedali ste, Povedali ste, že je na čase, aby tu bola Európska agentúra, ktorá by bola skutočne nezávislá. Nezávislá, pokiaľ ide o dohľad trhu a pokiaľ ide o homologizáciu vozidel. Čo si o tom teda myslíte? Čo ste urobili na to, aby ste nám pomohli, pán Kalecha, na to, aby sme sa uberali týmto smerom? A druhá otázka. Ja som si pozrela vaše odpovede, napríklad pokiaľ ide o otázku číslo 7, vy ste jeden z prvých, ktorý hovorí o tom, že sa tu robí bilancia cenovej výhodnosti. Myslíte si, že tie množstvo predčasných úmrtí každý rok v Európe práve kvôli emisiám NO2, toto sa takisto bralo do úvahy, keď sa robilo rozhodnutie na úrovni komitológie v oktobri 2015, keď sa vytvorila nová legislatíva nového faktoru konformity, kde sa vlastne výrobcom povedalo, že môžete porušovať, porušovať normy. Tento prvok bol vtedy spomenutý. A druhá vec, na ktorú by som chcela počuť odpoveď, hovoríte, že smernica, pokiaľ ide o životné prostredie, by mala byť uplatňovaná iba v prípade, keď je tu konkrétny dopad na životné prostredie a na zdravie ľudí. Otázka, treba pozmeniť e, tú smernicu v tomto zmysle možno? Ďakujem pekne, pani Deli. A sprecízním niečo, čo ste povedali. Povedali ste, že celý svet to vedel, všetci to vedeli, ale nič sa nespravilo. Ja si myslím, že sa urobilo dosť a to, čo som sa vám snažil vysvetliť, to boli naše návrhy na zmenu systému, to boli technické práce, napríklad JRC, ďalšie legislatívne akty, ktoré boli spustené na to, aby sa transformovali tie staré text, testy a myslím si, že sa nedá povedať, že sa nič neurobilo. Komisia podľa môjho názoru urobila toho dosť za podpory členských štátov, parlamentov a inštitúcií. Čo je podľa môjho názoru úloha takejto nezávislej agentúry? Ja som, ja som zamestnancom komisie a podlieham vlastne rozhodnutiam kolegiám. Myslím, že potrebujeme mechanizmus dohľadu, kontroly, ktorý bude silnejší, ktorý nám umožní kontrolovať lepším spôsobom spôsoby, akými národné úrady v členských štátoch vlastne implementujú tieto zákony a kontrol, robia kontroly a takisto treba zohľadniť aj hospodárske ukazovatele. Napríklad agentúra pre vzdušnú dopravu v Kolíne musí brať do úvahy takéto in, výsledky inšpekcií auditov. To znamená, sú tu mechanizmy, je tu komunitárne právo, ktoré treba brať do ovahy. Komisia dostala mandát na to, aby komunitarizovala vzdušný priestor v oblasti bezpečnosti. To znamená, máme agentúru, ktorá robí všetko preto, aby sa bezpečnosť v tejto oblasti zvýšila. To znamená, sú nástroje, ale nemyslím si, že v tejto oblasti, o ktorej hovoríme, prijalo kolegium rozhodnutie v takej oblasti, aby sa prijala nezávislá agentúra v tejto oblasti. Preto si myslím, že parlament musí sa tomu takisto vybrať. Treba zvážiť možnosť auditu, treba možno posilniť nezávislosť národných agentúr, treba harmonizovať právne predpisy, treba robiť všetko preto, aby komisia mohla robiť vyšetrovania v prípade tých vozidiel, kde došlo k porušeniu zákona. To je vlastne aj návrh, ktorý prišiel zo strany komisie. Opatrenia, ktoré tu máme, ak tu je politická vôľa, tak sa dá situácia zlepšiť. A pokiaľ ide o vzťah e, nákladov, nákladových analýz, to je rozhodnutie z oktobra roku 2015, myslím si, že boli sme sklamaní, že tie faktory konformity navrhnuté zo strany komisie neboli ponechané, avšak Treba povedať, že je oveľa lepšie mať takéto rozhodnutie, ako zostať v nejakej slepej uličke, pretože takýmto spôsobom môžeme postupovať s tým RDE. A pokiaľ ide o smernicu, áno, máte pravdu, pokiaľ ide o smernicu pre životné prostredie, musíme sa pozrieť na to, aby sa táto smernica patričným spôsobom dala zlepšiť. Vidíte, že tu je určitý rozpor, hovorí pani poslankyňa. Hovorí sa, že množstvo ľudí, ktorí zomierajú na emisie. Toto číslo stále rastie, ale jednoducho stále tie vozidlá, ktoré tu máme, eh, znečistujú, znečistujú naše ovzdušie. Nech sa páči, pani Eivy. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dobrý večer. Vítam pána Kajecho Krespo medzi nami. Ja som sa chcela spýtať niečo k finančným otázkam. E, podľa článku 12 nariadenia 615 by som rada vedela, pokiaľ ide o pokiaľ ide o tie emisie tak e, vieme, že tie emisie boli prevýšené v niektorých prípadoch 6 krát. Je zrejme, že tu chýba určitý súlad medzi, um, medzi limitmi, ktoré boli nastavené v laboratóriu a limitmi v reál, počas reálnej prevádzky. Tie finančné prostriedky, ktoré boli priderené členským štátom v zmysle toho článku 12, o ktorom som hovorila, um, nariadenia 705 či, by, či, či nie sú tieto finančné prostriedky považované za nezákon. Respektíve, čo urobila komisia na to, aby, aby, aby zmonitorovala využívanie takýchto finančných prostriedkov? Gracias por la pregunta. Veľmi pekne za vašu otázku. Je to veľmi zaujímavá otázka, pretože práve článok 12 nariadenia umožňuje členským štátom nastaviť isté finančné stimuly v prípade takých výrobcov, e, ktorí sa prispôsobia legislatíve, teda účelom bolo, aby na trhu bolo menej znečistujúcich, aby bolo na trhu viac menej znečistujúcich vozidiel. Um, samozrejme pri rešpektovaní limitov, ktorý nastavuje legislatíva. A takisto sa hovorilo o možnosti, že tie autá, ktoré znečisťujú, aby tie mohli byť e, dovybavené e, tak, aby, eh, aby jednoducho obsahov, aby jednoducho boli dovybavené takýmito eh, zariadeniami, alebo teda, aby došlo ich zošrotovaniu. Čiže takéto stimuly, ktoré boli poskytnuté v súlade s týmito predpismi, čiže ak dôjde k nejakej zmene, tak to treba notifikovať komisii, aby sme si to my overili, že či je to v súlade s, so štátnou pomocou otázka mm, odobratia týchto stimulov nebola riešená, ale sú prípady, ktorých sme boli svedkami, kedy výrobcovia žiadajú regionálne fondy a nateraz komisia verifikuje, či skutočne to prebieha v rámci naplňania e, legislatívy spoločenstva. Ale ja by som si chcel hovoriť s útvarmi, či naozaj existuje nejaký konkrétny príklad e, ohľadne stimulov. Veľmi pekne ďakujem, pretože to vyvoláva obavy, keď pomyslím, že takéto financovanie možno využívať eh, hoci ako a mm, nie na to, aby sme mali eh, čisté autá. Posledná otázka, pokiaľ ide o mm, Driving Cycle, o Artemis Driving Cycle. Viete o tomto postupe? Poznáte ju? Často totiž ehm, sa zdá, že zatupcovia komisie tento test, tento postup nepoznajú a e, tento postup bol známy už počas vypracúvania nariadenia 715, čiže možno ho použi- e, popovažovať za dobrú alternatívu. Samozrejme, že tomu tak nie je, ale ja som to zistila nedávno, že aj sami e, konštruktéry aut využívajú tento test, aby mali, reál, aby mali prehľad o reálnom monitorovaní e, emisí, či už počas testovaní na rampe alebo e, v prevádzke, v premávke. Takže prečo ste nikdy vy nevyhodnotili ten, túto možnosť ako alternatívu? Ďakujem. Ide E, nariadenie bolo prijaté v roku 2007. Ja som ešte vtedy nebol zodpovedný za túto vec až od roku 2012. Pokiaľ ide o rozličné meracie systémy, e, naše centrum e, analyzovalo, vyhodnocovalo tieto rozličné systémy. Ide o centrum IRC, zohrávajú dôležitú úlohu, verifikujú totiž to, ktoré systémy sú najvhodnejšie a či dokážu zareagovať na problémy, ktoré máme. Potom, čo sme si preskúmali všetky postupy, a uznali sme, že existujú rozličné možnosti. V prvom, v prvej, v prvom momente JRC e vyš, skúmalo štyri možnosti zlepšenia súčasného cyklu, náhodné cykly, emisné, e, emisné cykly a tak ďalej. A teda measure, Measurement System. Teda toto bolo považované z technického pohľadu e, za najslubnejší spôsob, aby sme sa ubezpečili, že, emis, že reálne emisie uh, budú korešpondovať s limitami, ktoré nastavuje e, legislatíva spoločenstva. Ale ja uznávam, nie som expert, e, nie som expert na Artemis, ale nebol to ten systém, ktorý, ktorý, ktorý by sme chceli využívať vo finále. Takže koniec prvého kola. Ešte nekončíme, máme druhé kolo ešte. Pôjde o trojminútové sloty. Pán Kisek, nech sa páči. Vy ste pozvali e, aj e, návštevníkov z Dolného Saska a nech sa páči, vítame vás, takže vás uvidia v práci. Vítajte. Vítajte na tomto špeciálnom výbore, kde sa venujeme otázkam v automobilovom priemysle. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Pán predseda, ďakujem pekne za slovo. Ďakujem za to, pán Kajcha, že reagujete na naše otázky. Teším sa, že tu máme návštevníkov z nášho olepného okrsku. Všetko sa dá síce v internete pozrieť, ale moji priatelia z Dolného Saska prišli, aby si nás vypočuli. A celkom konkrétna otázka. Vy ste v úvode povedali, že tu je 400 tisíc predčasných úmrtí a 70 tisíc práve kvôli dusičnanom. A kolegyňa Dali práve odišla, ona sa práve spýtala, po 70 prišla na 75 tisíc, takže za, posledné, za poslednú pol hodinu umrelo o 5 tisíc viac ľudí. Nemôžeme takto neseriózne v politike postupovať, musíme sa držať faktov, nemôžeme explodovať čísla, ktoré potom takto narastajú, ale ja to poviem kolegyne na chodbe, pretože už odišla zastávame jeden názor a vlastne z vypočutia s pánom Falkenbergerom sme sa sme videli, že potrebujeme jednotné implementáciu týchto zákonov členských štátov a tu máme určité problémy. Pred 14 dňami sme tu mali ministra pre dopravu Alexandra Dobrina a pokiaľ ide o otázku týchto vypínacích zariadení, tam sa v Nemecku zastáva taký názor, že napríklad pri modele Fiatov v prípade Fiat, automobilu Fiat, tak po tom teste jednoducho po 20 minútach toto zariadenie tieto emisie vypne. Takže implementácia práva v Nemecko-Taliansku je protichodná. To, čo ste povedali k tej agentúre, k platforme alebo k centralizovanej jednotke na úrovni Európskej komisie, to nie je rozhodujúce. Rozhodujúce je to, že kompetencie, ktoré potom bude mať táto jednotka, ako budú vyzerať. Čo teda potrebujete? Nemecký minister hovoril aj o clearing agentúre. Teším sa na to, že nám poviete vy, ako by ste si predstavili kontrolovať trh v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne, pán Gizeke. Ďakujem veľmi pekne aj všetkým eh, priateľom z Dolného Saska, ktorí sú dnes s nami na tomto výbore. Vy ste povedali dve dôležité veci. Poprvé, chýba nám jasná legislatíva. Európska legislatíva musí byť čo najjasnejšia. Uplatňujú 28 členských štátov, ktorí, má roz... iní, ktorí hovorí, hovoria iným jazykom a tak ďalej. Čiže je veľmi jasné, aby legislatíva bola dostatočne jasná, aby ju bolo možné presadzovať e, v rozličných realitách. Predstavte si pri tejto legislatíve, Nezabúdajte na klimatické rozdiely, zemepisné rozdiely, ktoré môžu existovať medzi regiónom e, v Sasku, potom nejakým regiónom vo Fínsku a tak ďalej. Preto je veľmi dôležité, aby legislatíva hovorila jasnou rečou. Po druhé, potrebujeme jednotné uplatňovanie. Máme jednotný trh, nemôžeme umožniť e, rozdiely v uplatňovaní, aby e, autá vyrobené v jednej krajine mali e, zabudované, aby pre ne platili iné homologizačné postupy, ktoré budú možno menej alebo teda možno budú jednoduchšie a tak ďalej než iné. Preto potrebujeme jednotnosť, aby auto homologizované v jednom štáte v zmysle vzájomného uznávania, aby toto auto by mohlo byť využívané v inej krajine. Samozrejme, že otázka pojmu um, dipinacích um, pínacích zariadení, no už to samozrejme spôsobí problém. Vy ste hovorili o Fiate. Moji, moji kolegovia práve skúmajú žiadosť Nemecká a Talianska, aká by mala vyzrať interpretácia v tejto oblasti. Je dôležité, ako ste povedali. E, na to treba mať aj skúsenosti. Tú expertízu. My nemáme bohužiaľ veľa pracovníkov na komisii, ktorí by tú skúsenosť mali a preto potrebujeme podporu certifikačných orgánov členských štátov. Preto musíme so štátmi spolupracovať. Preto musíme spolupracovať e, v dobrom ovzduší a konštruktívne. Ďakujem veľmi pekne, pán Blanko López, ďakujem veľmi pekne, pán Kajecha. Už ste nám e, povedali, že nemáte informácie o, o e-mailu medzi pracovníkmi a že ste nevedeli ani o testoch, respektíve nevedeli ste o tých vypínacích zariadeniach. V každom prípade, ale je ešte zo pár nevyjasnených vecí. Pokiaľ ide o chladiacu zmes MEC, prečo teda tu došlo k postupu pre porušenie a prečo nie v v prípade Volkswagen z jasného dôvodu. V prípade MAC nám to podnik povedal, oni neverili, teda on, oni uvádzali na trh auta, ktoré nerešpektovali emisnú normatívu a zodpovedným členským štát, a zodpovedný členský štát e, nerobil svoju prácu a poskytli starý homologizačný certifikát a komisia musela reagovať. V prípade Volkswagenu náša prvá informácia bola vtedy, keď nás e, americký orgán oboznámil s tým, že došlo k porušeniu americkej legislatívy. Ale koľkokrát sa už diskutovalo o tomto na technickom výbore, došlo k omeškaniam, v každom prípade mohli by ste mi to poslať písomne. Samozrejme, veľmi rád vám to postupím v písomnej podobe, ale tento spis, pokiaľ ide o obavy z omeškaní, to všetko bolo na, na programe výboru pre automobily počas všetkých zasadnutí v roku 2014, 1. E, júl, 1. 15. október, 24. november, 18. december a tak ďalej. Okrem toho, to bolo zaradené aj na program 26. januára, 24. marca 2015, ale bohužiaľ kvalifikovaná väčšina nebola získaná. Takže to je vlastne, a tá, tá, tá bola dosiahnutá až neskôr, takže preto, preto vám to preto teda došlo k omeškaniam. Ale všetko to bolo na programe rokovania. No a ešte posledná vec. V prípade všetkých e, a pokiaľ ide o CARS 2020, tam sme rešpektovali ten, tú najčurtejšiu lehotu. Bude, dokument bude v platnosti od roku 2017. Nedokázali sme to uviezť do platnosti v, ro- v septembri 2014, pretože, na, na, pretože výbor nemal kvalifikovanú väčšinu. Bolo to preto schválené v 2015, ale je pravda, že omeškanie trvalo niekoľko mesiacov, ale um, vstup do platnosti bude v roku 2017. Ešte môžem. Pokiaľ ide o možné iniciatívy komisie na stiahovanie chybných vozidiel a tak ďalej. Komisia navrhla tie, tento postup v kontexte legislatívy o homologizácii. O tom som predtým hovoril. Navrhujeme, aby sme mali právomoc môcť sankcionovať priamo výrobcov. To, na čo ste sa ma pýtali, niektorí poslanci sa ma na to pýtali, pretože, tak ne, pretože na teraz nám to legislatíva neumožňuje. A po druhé, aby mohla komisia postúpiť, pristúpiť k sťahovaniu aut z obehu. Ja viem, že to pôsobí problémy e, z pohľadu jednotného trhu a tak ďalej, ale je dôležité posilniť právomoci dohľadu. Ak to neurobíme, nemôžeme zaručiť, že sa opätovne neudeje niečo podobné a tak ďalej. Pán Gizek. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Áno, ďakujem pekne, pán predseda, pán Kalecha. Druhýkrát z mojej strany nadviažem na aktuálnu diskusiu v Nemecku, pokiaľ ide o otázku budúcnosti dízlového motora zelení mali veľkú schôdzu cez víkon, kde vlastne sa dohodli, že by nemali byť pripustené spalovacie motory v budúcnosti. My pred 14 dňami sme tu mali ministra Dolného Saska a čo je zaujímavé, že na Bundesráte Dolné Sasko hlasoval za niečo podobné. Tu minister sa vyjadril trochu inak, pokiaľ ide o jeho tonalitu. On povedal, že do roku 2030 takýto výstup alebo opustenie spali spalujúcich motorov nie je nereálny. Ako vidíte teda vy budúcnosť dízlového motora, pokiaľ ide o horizont do roku 2030? Ďakujem. Určite prípad Volkswagen položil na stôl vlastne alebo načrtol budúcnosť e, e, automobilového priemyslu na rozdiel od Spojených štátov dizlové motory v Európe tvoria veľkú časť trhu. Je to takmer polovica. V Spojených štátoch sú to 3-4%, ak mám správne údaje k dispozícii. Ja si myslím, že automobilový priemysel už nebude tým, čím bol do budúcna. E, dôjde k technologickým inováciám, k elektrifikácii. To je potrebné. Budú hybridné auta, ale Myslím si, že hoci v Európe je pravda, že, že diesel eh, že pri Diesel sme postupili, pokiaľ ide o kontroly, ale otázka NOx naozaj si vyžaduje e, urgentnú reformu. Diesel musí byť čistý, ktorý bude poskytovať záruku, že naozaj úroveň NOxov rešpektuje eh, európsku legislatívu. Ak sa bude ak tomu tak nebude, tak skutočne ide k veľkému tlaku a v každom prípade je tu ešte jedna dôležitá vec. Pokiaľ ide o technológie, komisia musí preukázať, alebo teda my sme, my sme neutrálni, my nemôžeme propagovať nejakú technológiu, to sú výrobcovia, E, ktorí takúto moc majú, ale komisia vyžaduje, aby akákoľvek technológia, ktorá bude využívaná, aby, aby samozrejme boli pri nej rešpektované všetky pravidlá, ktoré sa týkajú environmentálneho prostredia a tak ďalej. Jetzt glaube ich, dass äh, weder Sie ein... Ďakujem pekne. Ja viem, že nie som technikom, myslím si, že ani vy nie ste inžinierom a preto by som vás chcel konfrontovať citátom Fritz Indru, ktorý je profesorom pre vývoj motorov a on hovorí, že spalovací motor ešte bude v budúcich 100 až 300 rokov fungovať, predovšetkým diesel, pretože tam stálym zlepšovaním vlastne problematika CO2 a klimatické zmeny, čo z politického hľadiska pre nás dôležité sa dá tento problém najlepšie riešiť. To znamená, keď počúvame technikov, tak sú technici, ktorí hovoria, že sa to nedá zrušiť. Za 14 rokov ešte aj za 200 rokov budeme mať spalovacie motory, alebo budeme ich musieť. Gratulujem, pretože ste zistili, že nie som technikom. No, je to pravda, technik nie som. Myslím si, že budúcnosť nám odpovie, ale v každom prípade uh, E, dizlové motory, ktoré vykážu dobré výsledky v prípade redukcie CO2 a ktoré budú rešpektovať e, limity NOx. A naozaj existuje technológia, ktorá preukazuje, že takéto niečo je možné, že jednoducho e, je možné rešpektovať limity NOx, e, takže ja verím len to, že sa to bude môcť rozvíjať. Pán Sorinio. Sorinho. Obrigado, senhor Calha Crespo. O seu colega, diretor-geral do Clima, a semana passada... Ďakujem pekne, pán predseda. My sme radi, eh, že sa tu povedalo, že technológia v týchto podmienkách môže mať veľký dopad a takisto sa povedalo, že technologická neutralita v podstate ako taká neexistuje. Vy ste sa trochu tejto myšlienky dotkli, Skutočne sa dá zabezpečiť technologická neutralita? Je to vôbec možné, keď Európska únia má zostať nejakým kľúčovým hráčom, pokiaľ ide o politiku? Z toho, čo sme tu počuli dnes popoludní, tak sa zdá, že v podstate vnímať iba polovicu toho problému, pokiaľ ide o emisie, pretože tu boli emisie, ktoré boli nad rámec správnych limitov Musíme zlepšiť meracie, musíme zlepšiť meracie zariadenia, ale pokiaľ ide o pôvod emisí, ako to vnímate? Napísali ste takisto list. Povedalo sa tam, že treba zlepšiť systémy mobility. Čo píšete napríklad firmám, keď hovoríte, že treba zlepšiť technológiu a keď sa venujete otázke emisí, to ma skutočne znepokojuje. Môžeme skutočne očakávať čistú, čistú technológiu. Áno, toto je presne to, čo vlastne píšem aj v listoch pre členské štáty, ale takisto som vlastne svedčil, z dvoch pozícií, pretože bol som tu aj v pozícii ako predchádzajúci šéf Enterprise a tieto regulácie jednoducho musia pokryť aj tie autá, ktoré už vlastne na cestách máme. A treba povedať, že tie autá, ktoré momentálne máme na trhu, sú stále čistejšie, adaptujú sa, prispôsobujú na nové štandardy. Ale meracie pravidlá, pravidlá, pokiaľ ide meranie, sa zmenili. Prečo? ak štandardy sa môžu meniť, tak potom sa dá zmeniť vlastne aj výrobná otázka pri štandardoch. Áno, môžeme zmeniť normy, ale myslím, že potrebujeme keď si nastavíme, ktorým smerom chceme ísť, myslím si, že za Európsku komisiu v Bruseli, z nášho, za náš útvar, za náš DG, môžeme povedať, nemôžeme, nemôžeme im povedať, aké auta majú vyrábať a nie je to ani potrebné, pretože to postupne ten vývoj ide cez elektrifikácie hybridných aut a nezabúdajte, že podporujeme aj čistú verejnú dopravu a tak ďalej. Toto všetko predsa podporujeme aj v rámci stratégie obehovej ekonomiky. Čistá doprava je zásadná, ale možno sa k nej dopracovať postupne z, noc, z večera na ráno sa nám to nepodarí. Naozaj treba ponúkať takéto stimuly, treba pracovať, treba pracovať na skvalitnení ovzdušia v mestách. Bueno, yo tengo, como soy el director... Eh, keďže som generálnym riaditeľom už rok, eh, tak dovolte mi takú optimistickejšiu víziu. Eh, naozaj ďakujem pani Kizige a znovu. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Kal Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Kalecha, ja by som zareagoval na ten list, ktorý tu z 19. 11. roku 2014 e, sme spomínali. To bol list pána Falkenberga pre vás. Išlo tu viaceré techniky vyhýbania zamerania. Tento vlastne e-mail mal obsahovať aj prílohu a táto príloha v podstate sa k vám nikdy nedostala, respektíve až o 10 mesiacov neskôr a teraz vlastne žijeme v časoch e-mailu a hovoríme tu o lepších v Európskej komisie. Myslím si, že 10 mesiacov čakania na nejakú prílohu, to je neakceptovateľné. Ako si to vy vysvetľujete? Ja som sa pokusil hľadať riešenie, ale ne, nenašiel som ho. Bola nejaká príloha, ktorá bola doplnená o rok neskôr. Ja som nikdy nedostal túto prílohu, žiadal som o vysvetlenie a Myslím si, že veci by sa mali robiť lepšie. Nikdy som tú prílohu nedostal, bola doplnená o rok neskôr. Bohužiaľ. Bohužiaľ, toľko. Jetzt muss ich mich heute Abend vor der Besuchergruppe für die... Teraz sa ja musím ospravedlniť u našich voličov z Nemecka za chovanie komisie alebo za postupy na komisie. Hovorili ste o PEMS, pán Kalecha. Hovorili ste o efektívnej kontrole, napríklad pokiaľ ide o testy RDE, takisto ste hovorili o tých meracích mobilných staniciach PEM. To, čo vlastne experti spomenuli, je, že tu je určitá nepre, nepresnosť, pokiaľ ide o meranie. Sú tu o, o, vlastne chceme tie celkové hodnoty nielen namerať, ale chceme mať skutočne čistý vzduch. To znamená, dokedy môžeme počítať s nejakými spolahlivými metodami merania. Ja si myslím, že správa IRC z roku 2013 je zaujímavou správou. Tam sa práve skúmajú výhody a nevýhody rozličných systémov a z technického hľadiska si myslím, že, že systém Portable Emission System je najlepším, pretože získame predstavu o reálnych emisiách počas prevádzky vozidla. Touto te- cestou tejto technológie sa dozvieme o reálnych emisiách pri súčasnom systéme, teda tí, tie, tá, tam sú tie štyri cykly, meské, jeden mimo mesta a tak ďalej. Tam, nebolo, tam, tam neboli isté situácie pokryté a um, vo finále možno počas nich e, vznikli tie najvyššie emisie. Pri skúmaní e, výhod Portable Emission Systems tzv. PMS, naše JRC, teda centrum, a to schválili aj členské štáty v závere, centrum dospelo k záveru, že mm, budeme môcť byť efektívnejší. A že Európa bude prvá vo svete, ktorá bude realizovať takéto niečo. Viete, že India, Čína, e, Rusko sa riadia e, iným systémom a ak my prvý pokročíme v PEM, to je dôležité aj z perspektívy podnikov, ale čo je najdôležitejšie z pohľadu verejného zdravia, zdravia osôb, a ubezpečíme sa, že sa neudeje to, že bude nadbytok emisí, pretože test e, vlastne je neúčinný. Pani Šaldemos. Thank you very much. Um, okay, uh, if I... Som jedna z posledných rečníčok, ak mám uzatvoriť to, čo sa tu už povedalo. Mám dojem, že podľa vás komisia neurobila nič zlého v minulosti. A bola to zodpovednosť členských kraj, krajín, ale nemáte žiadnu ľútosť. Dnes by ste boli konali rovnako? Ďakujem za túto otázku, pretože ja netvrdím, že všetko, čo sme urobili, bolo správne a že sme neurobili chyby. Musíme celkom jasne povedať, bol som šokovaný a bol som veľmi roznevaný, keď sa objavil škandál Volkswagenu ale čo ľutujem viac je to, že som nemal dodatočné právomoci konať. Legislatíva nám neumožňovala ísť ďalej. Ten systém s jeho delbou právomoci, kde výrobcovia majú rešpektovať členské krajiny, presadzujú a komisia e, e, sa pozerá na, alebo teda členské krajiny pozerajú na ten cyklus. My by sme boli bývali radi, keby sa to nebolo stalo. E, povedz celej Európy bola vlastne o to. Takisto musím povedať, že bolo ťažké urobiť viac s týmito obmedzenými právomocami. Už ste povedali predtým, a to je moja ďalšia otázka, že čo potrebujeme je agentúra, aby tu bol lepší dozor EÚ, lepšie možnosti dozoru nad trhom, pretože všetci vieme, že nemáme dostatok dozoru nad trhom. Prečo komisia e, nenavrhla agentúru? V tom návrhu nič nie je také. To by bolo jedno z riešení predchádzania novému škandálu. Toto je bod veľmi dôležitý. Ja na to nadviažem svoju argumentáciu. Ďalšia chyba bola z našej strany že sme sa veľmi zameriavali na zmeny testov a moji kolegovia bojovali a tvrdo hľadali kompromisy a pozmeňujúce návrhy a zmeny e, v skupine pre skutočné misie, v rôznych iných skupinách a tak ďalej s rôznymi aktérmi. Rovnako dôležité k zmene testom mal byť dozor nad trhom. Sú tu alternatívy k agentúre na agentúru by sme potrebovali politickú dohodu. Vôľu. V minulosti, keď boli veľké krízy v doprave, boli tu návrhy z komisie e, vytvoriť agentúru. Po e, rôznych e, škandáloch sa navrhla námorná agentúra i ďalšie. A sú tu i iné agentúry čo je dôležité, je nezávislý dozorný mechanizmus. To sa dá robiť cez peer review, komisiou. Sú tu rôzne možnosti. Na vnútornom trhu pracujem už po 10 rokov a v mnohých oblastiach sme videli nedostatok e, do, do, dozoru nad trhom. Nielen agentúru, e, nejaký konkrétny cieľ, koľko dozoru by mali mať členské krajiny. Myslíte si, že vieme vyriešiť ten, na, e, tú situáciu s tým návrhom, ktorý ste predložili? Ten návrh, ktorý sme predložili, je veľmi dôležitý pre homologizáciu. Pracujeme na nezávislosti národných orgánov, na auditoch. Komisii dávame právomoc zisťovať, dávať sankcie. pozeráme sa na možnosť odvolaní. Máme tu veľmi silný mechanizmus ak nerobíme však agentúru, a to vás asi neprekvapuje, využiť terajší systém. Terajšie agentúry máme Kodaň. Generácia z prvej generácie nemá e, auditové právomoci, zbiera informácie. Máme e, spoločné vedecké centrum. Ten má, to má technické skúsenosti, to môže zohrávať úlohu. Môžeme mať viac e, skúseností v komisii, Hovoril som, že máme jednotku inšpektorov pre bezpečnosť leteckej premávky. V terejšej situácii tieto úlohy sa nedajú vykonávať zo strany e, vašich kolegov. Ďalšia kolegyňa. Ďakujem. Dostala sa už odpovede, takže nemám žiadne otázky. Pán Bilgain. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pán Kajech, za všetky podrobnosti, o ktoré ste sa s nami podelili, za to, že ste nám E, vysvetlili, odpovedať na naše otázky, ale je tu ešte jedna otázka, ktorá ma veľmi zaujíma. Ak sa nemýlim, tak preskúmané auta v rámci správy, ktorá zverejnila Medzinárodná organizácia pre čistú dopravu, až, dve, až o 20 krát e, vy, prekročili zákonné limity až 20 násobne. Pán Kadecha, ako k tomu mohlo dôjsť? Ďakujem veľmi pekne. To treba samozrejme vyjasniť, podľa mňa. Niekoľkokrát to tu bolo povedané. Ako to, že presiahli 20 krát, 20 násobne? Štúdia ICCT e, bola vykonaná s 15 autami. 12 bolo homologizovaných v EÚ a 3 v Spojených štátoch. A vozidlá, ktoré presiahli až 20 násobne emisie, pochádzali z USA, nie z EÚ. U nás to bolo 4 krát, vysoké číslo takisto, ale tak podobné číslo sa uvádzalo aj v predchádzajúcich správach. Čiže keď hovoríme o 20-násobnom prekročení, treba, aby sme boli presní. Išlo o vozidlá, ktoré boli testované v Spojených štátoch, ale viete, že tam tie emisné limity sú um, iné. Takže ak sa samozrejme potom aj ten priemer v rámci štúdie vyzeral inak. Dobre, nech už to bolo akokoľvek, musíme, musíme zabezpečiť, aby všetko prebiehalo v súlade s európskou legislatívou. Ale táto štúdia bola postúpená národným orgánom a diskutovalo sa o nej v marci 2014 na výbore RDE, aby všetky členské štáty o tom vedeli, aby mohli prijať príslušné opatrenia. Ale 20-násobné prekročenie bolo v Spojených štátoch. Ďakujem veľmi pekne, veľmi dôležité vyjasnenie. Prečo sa to zistilo v Spojených štátoch? Nuž, no točíme sa okolo tejto témy v našej diskusii. Spojené štáty sú jednou krajinou, nás je 28. Oni majú EPU. Môžu, majú prístup k výrobcom. Môžu vyšetrovať. Majú 300 inžinierov, ktorí pracujú v rámci EPA ja neviem, či u nás e, bolo 10 vrátane sekretariátu a všetci vlastne sa venovali regulácii, sledovaniu legislatívy a tak ďalej. Čiže Spojené štáty, mm, v Spojených štátoch e, výrobca musí vydeklarovať e, software. To sme my nemali. Oni majú systém autovyhlásenia, systém zodpovednosti, ktorý je veľmi prísný my máme 28 certifikačných orgánov, ktoré udelujú povolenia a medzi nami je vzájomná dôvera, čiže dochádza k vzájomnému uznávaniu. Ehm, existuje veľa dôvodov a myslím, že sa vraciame k tomu, o čom sme už diskutovali. Musíme posilniť európsky systém, musíme ho viac integrovať, musíme nastaviť silnejšie mechanizmy dohľadu, musíme smerovať k určitému e, orgánu, viem sa to možno nie každému páči, e, federálnemu orgánu. Je to môj osobný názor, takže berte to tak. Ďakujem. Pani López Bermecho. Asi e, to je posledná vec, <laughs> ktorou, asi, asi toto je jediná vec, ktorou, to, ktoré, to, kde súhlasíme spolu. Takže Eh, zdá sa, že eh, sa vedelo o všetkom, robili sa výnimky pre podniky. Ehm, a vy ste hovorili o dobrej viere či zlej viere a tak ďalej. A namiesto toho, aby, si, aby sa overilo, že či štáty vlastne uplatňujú alebo nie legislatívu. Niekedy tie komplexné problémy sa vyriešia najjednoduchšími riešeniami, pretože prinesú vždy najviac výsledkov. V tomto prípade minimálne sa malo vylúčiť to najjednoduchšie. Namiesto toho, že, že, že ste hľadali nové systémy, prispôsob, sa o prispôsobenie, ja nehovorím, že to nebolo potrebné, možno najjednoduchšie by bolo, možno, že ak by to niekomu bolo nápadlo, pozrieť sa, že či, či dochádza k nedodržiavaniu e, noriem zo strany členských štátov a potom pristúpiť k šetreniu. Takže ak naozaj všetky rozhodnutia e, budú založené len na, len na dobrej viere, no už neviem. Ja si myslím, že netreba sa obávať, pretože keď niekto pracuje v Európskom parlamente a uh, pozná európske zmluvy, tak vie, že všetko vychádza z hlavného princípu. To je zásadný princíp, princíp spolupráce medzi členskými štátmi a inštitúciami EÚ. To je základný princíp. A keď členské štáty a inštitúcie pracujú spoločne, tak sa problémy aj riešia. Nikdy ne, nebudeme mať istotu, že niekto, že každý splní normy. Treba mať ale samozrejme aj systém presadzovania, systém sankcií a my ako komisia sme sa o to snažili. My sa snažíme, my sa snažíme o výkon, o kroky. E, žiadate nás o to vy, žiada, žiada nás o to Rada ministrov a to, čo bolo, a to, čo sa dohodlo v rámci KAS 2020, to je nový systém. Čiže, ale my sme ešte okrem toho predložili návrhy, aby sme sa dopracovali k posilneným mechanizmom dohľadu. Uh, toto je reforma homologizácie, ktorú máte na stole a ponúka možnosť, ak bude existovať dostatočná politická vôľa, tak budeme môcť posilniť naozaj ten systém dohľadu. Ďakujem veľmi pekne. Deli will... Ďakujem. A posledné otázky zo strany pani Deli. Vy ste hovorili o amerických eh, zákonoch. ale americký zákon je menej prísny než náš. Nespomína totiž e, ten výraz za normálneho použitia. Jednoducho e, zakázujú zariadenia, ktoré by prerušovali. A pritom, a tomu nerozumiem, v, e, v preddeň správy k tomuto okamžite spustili Spojené štáty vyšetrovanie a ja nerozumiem, prečo sa neurobilo nič v Európe. Prečo bolo treba čakať do septembra 2015 to po škandál, až kým sa to pohlo. Vediete e, riaditeľstvo pre e, podnikanie. Čo urobíte pre túto vec? Nikto práve preto nechce sa venovať tej téme, ale pán Kalera, tisícky zamestnancov e, viaže na zastaralý priemysel nafty. Hovoríte o čistej nafte, ale to tu nebude tak skoro. Ale máme jednu výhodu. Vieme vyrábať hybrid, a iné typy vozidel a prečo by sme nemali európsky plán na rekonverziu automobilov. Boli sme v tomto smere, ale teraz sa, treba sa na novo orientovať. Prvé obete budú zamestnanci. Ak nebudeme riešiť túto otázku a DG Enterprise nebude riešiť túto otázku, myslím si, že bude problém, pretože dnes sa hovorí veľa o otázkach investícií a investície vieme veľmi dobre, kde sa musia robiť zajtra už e, jednotlivé auta nebudú existovať. V budúcnosti vo verejnej doprave je potenciál. Moja otázka znie, či ste zohľadnili toto. Ďakujeme vám, ďakujem vám, pani Deli, pretože si vážim vaše e, obavy, sú legitímne, máte pra- pravdu. Rád by som vám povedal, že pokiaľ ide o vozidlá, ktoré sú už na trhu a ktoré predstavujú problém, pán Vela, ktorý je komisár za to zodpovedný, sa obja- obja- obrátil na pani Pienkovsku. Bolo to po vypočutí v parlamente a požiadali, čo by mohli byť opatrenia, ktoré by mohli sa použiť. Nie je to situácia ľahká, ale to je skutočný problém. pretože sú vozidla, ktoré nie sú podľa pravidiel a kde treba hľadať riešenie. Na tom komisia pracuje. Pokiaľ ide o podporovanie čistej formy dopravy, veľmi správne ste eh, spomenuli sociálne dopady. Má to veľmi dôležitý dopad na pracujúcich a ja si myslím, je tu príležitosť spolu s našim oznámením o čistej doprave, aby sa vytvoril rámec na diskusie. Dnes sa hovorilo o CARS 2020. Je tu teraz nová iniciatíva. Dôležité, aby ste sa na nej zúčastňovali, i kolegovia. To je GIR 2030. Eh, zase spoločne môžeme uvažovať, ktoré majú, aké výzvy sú pred automobilovým priemyslom, bezpečnosť, udržateľnosť, konkurencieschopnosť, e, bezpečnosť pre 12 miliónov pracovných miest v Európe, takže treba spoločne pracovať a vytvoriť e, e, zhodu medzi všetkými zainteresovanými a to bude báza pre budúcnosť Môžeme ďalej. E, môžeme sa baviť, ako môžeme mať aktívnu prácu v tejto oblasti. A týmito slovami môžeme uzavrieť toto e, vypočutie. Ďakujeme vám, pán Kalecha, za e, účasť. Ďakujeme kolegom, že sa držali viac či menej vyhradeného času. Ďakujem i sekretariátu. Máte narodeniny, takže si môžete ešte vychutnať zvyšok dňa. Písomné otázky môžete e, poslať písomne pánu Kajchovi, e, ak ich poskytnete do 18. novembra na záver dňa e, sekretariatu EMIS. Na budúce sa stretneme 24. novembra. Na programe je vypočutie pani Segolen Royal, ministerky životného prostredia Francúzskej republiky. Ďakujem.